Dear colleagues, uh, it's a pleasure. Milí kolegovia, som veľmi rada, že vás môžem privítať na tomto hearingu o vízovom balíčku. Ďakujem všetkým expertom, ktorí dnes sem prišli, aby nás informovali a takto prispeli k našej práci. Budeme sa zaoberať unijným kódexom o vízach a v prvom rade najprv dám slovo pani Fajan, spravodajkyni a potom našim rečníkom po desiatich minútach a potom začneme debatu. Keďže máme na dnes veľa rečníkov, tak vás chcem požiadať, aby ste naozaj dodržali časový limit, inak vás bude musieť prerušiť, ak by ste ho prekročili. Takže najprv dávam slovo pani Fajon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že môžem dnes s vami prebrať tu tento veľmi dôležitý materiál, ktorý je tu pred nami. Takže najprv by som problematiku uviedla a potom na záver to zhrniem. Návrh komisie k revízii vízového kódexu prichádza v osobitnom okamžiku, keď treba riešiť niekoľko víziev. Na jednej strane by naša vízová politika mala posilňovať našu ekonomiku, cestovný ruch a vytvárať nové pracovné miesta, ktoré potrebujeme tak veľmi v Európe po kríze dru- na druhej strane prichádza v čase zvýšeného migračného tlaku ľudských tragédií v Stredomori, ako aj v období bezpečnostných obav k ras, v ras, počas rastu terorizmu, extrémizmu a podobne. Niekedy sa zdá, že to otriasa našimi základnými hodnotami, ako je sloboda pohybu a hrozuje to celý šengenský priestor. Dnes sme tu preto, aby sme prediskutovali návrh komisie spolu s expertmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli. Všetkým ďakujem a chcem e, vás tu privítať. I keď som bola e, určená za spravodajky len pred niekoľkými týždňami. Chcem sa poďakovať všetkým ostatným spravodajcom za spoluprácu, ako aj sekretariatu a za vašu podporu v týchto týždňoch. V prvom rade chcem povedať, že veľmi vítam návrh komisie, pretože chce ďalej rozvinúť európsky rozmer fízovej politiky a uľahčiť cestovanie legitimných cestovateľov a súčasne zachovať podmienky na udelenie víza, chce zmierniť záťaž konzulátov a umožniť dobre fungovanie šengenského systému, čo je jedným zo základných výdobytkov našich občanov. Myslím, že všetci chceme dosiahnuť ten e, jeden cieľ, rovnaký cieľ, aby výzva politika bola európska, moderná, inteligentná a chceme tu využiť naozaj nové technologické riešenia, tak aby proces bol rýchlejší, lacnejší a menej obťažný. V mojej správe chcem riešiť tieto témy. Poprvé, pokiaľ ide o žiadateľov a postup na konzuláte, prostup uľahčenia by mal byť ešte posilnený, najmä pre tých, ktorí sú registrovaní pravidelní cestujúci, ktorí často cestujú do šengenského priestoru aby mohlo byť viacej kategórií takýchto osôb, ktorí by mohli mať e, výhody alebo ťažiť z tohto uľahčeného procesu. Vítam návrh komisie, pokiaľ ide o zoznam podporných dokladov, ktorý bude vyčerpávajúci. Avšak navrhujeme malé úpravy, aby sme ďalej zlepšili postup žiadosti. Keďže žijeme v globalizovanom a digitalizovanom svete, Vyplňanie žiadosti online by malo existovať, mali by sme túto možnosť podporovať a malo by byť možné podať žiadosť 9 mesiacov pred e, začiatím plánovanej cesty. V odôvodnených prípadoch by to malo byť možné aj skôr. Najmä mladí cestujúci chcú organizovať svoje cesty čo najskôr, aby ušetrili peniaze, keďže neskôr sú najmä letenky veľmi drahé. Tak taktiež, keď je vzdialenosť na konzulát veľmi veľká a, žia- a cesta tam len kvôli žiadosti je neprimeranou záťažou a e, žiadateľ by mal mať možnosť podať žiadosť na konzuláte, kde je externý poskytovateľ iného členského štátu, ktorý sa nachádza bližšie k bydlisku žiadateľa pokiaľ ide o postup preskúmania žiadosti, tak žiadateľ by mal mať právo odvolať sa pred súdnym orgánom. Vo viacerých členských štátoch sú odvolacie e, konania len administratívnymi postupmi. Mali by sme za, pamätať na najlepší záujem cestujúceho najmä, keď hovoríme o odňatých vízach alebo ne, e, neoprávnené zrušených vízach a osoba utrpela hospodárskú ekonomickú stratu, napríklad prepadnutie letenky alebo hotela. Ustanovenia o spolupráci medzi členskými štátmi a spoločné centra by mali byť zachované v nariadení, pretože je to veľmi užitočné pre žiadateľov a znamená to aj nižšiu administratívnu záťaž členských štátov. Je možné, že budúci vývoj z nich spraví príťažlivú možnosť pre členské štáty, predstavujú aj medzi krok tomu dlhodobému cieľu a síce, že vízová politika by mala byť skutočne európskou politikou. Aj komisia v svojom posúdzení hovorí o E, šengenskom vízovom centre. To znamená, že sa uvažuje o nejakých európskych vízových strediskách v budúcnosti. Je dôležité poskytnúť verejnosti všetky relevantné informácie, vrátane e, celkového pobytu, e, ktorý nemá byť dlhší ako 90 dní v priebehu 180 dní. Pokiaľ ide o externých poskytovateľov služby, trvám na tom, aby sa používali len ako posledná možnosť a to by malo byť zachované v nariadení. Ja chápem odôvodnenie, že za osobitných okolností je takéto riešenie potrebné, najmä v odvodnených bezpečnostných situáciách v tretej krajine. Predsa len sme počuli v parlamente niekoľko výhrad, ktoré budeme musieť riešiť Členské štáty by si mali tiež zachovať možnosť, aby v prípade všetkých žiadateľov sa mohli polož- podať žiadosti priamo na diplomatických zastúpeniach, ale monitorovanie na strane externých poskytovateľov treba zlepšiť. Členské štáty majú v rámci miestnej šengenskej spolupráce si vymieňať informácie o svojej spolupráci s externými poskytovateľmi služby a napokon chcem ešte povedať niečo o otázke humanitných víz. Napriek niektorým argumentom, ktoré sa zaoberajú vhodnosťou tohto právneho aktu pre humanitné víza, ustanovenie tohto typu existuje v súčasnom nariadení, ako aj v, nariadení o Schengenskom kódexe, kde členské štáty môžu vydávať humanitné víza. Existujúce ustanovenia by mali byť preto zosúladené s šengenským hraničným kódexom, ako aj medzinárodnými povinnosťami a potrebujeme nové úvodné ustanovenie, ktoré by správne odrážalo tieto články v normatívnej časti textu, ale myslím si, že by sme mali byť ambicioznejší Často sme sa obracali na členské štáty, aby využívali existujúce ustanovenie šengenského aky na vydávanie humanitných víz, ale robí to len málo krajín. Takže môj záver je taký, že som pripravená, ako som už povedala na začiatku, odpovedať na vaše otázky a teším sa na spoluprácu so všetkými vami v budúcnosti a chcem zostať ambiciozná s plánovanou agendou v našom výbore. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. A teraz dám slovo jednotlivým rečníkom. Prvým bude pán Dejager z francúzského generálneho konzulátu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Ďakujem, že ste pozvali bývalého generálneho konzula Málo kedy máme takéto príležitosti verejne vystúpiť. Ja som bol v Tokiu, v Abidžane a aj v iných krajinách a momentálne som už na dôchodku, takže môžem byť naozaj veľmi otvorený. Vízová služba znamená, že ste neustále v kontakte s realitou, s konkrétnymi problémami. Máme tu žiadateľov o víza, ktorých je stále viac a viac. Prichádzajú vo veľkom množstve a každá tretia krajina, ktorá má vízovú povinnosť, môže prísť a požiadať o víza. Myslím si, že neexistuje veľa administratívnych činností, kde je také taký vysoký počet potenciálnych žiadateľov a nikde inde nemusíte robiť toľko rozhodnutí za deň. V Alžírii napríklad, v Alžírsku sme mali denne 1200 žiadostí, to znamená 1200 rozhodnutí každý deň. A keby sme mali ešte väčšie kapacity, tak si viete predstaviť, že tieto čísla by boli ešte vyššie. Takže tá situácia je veľmi rozmanitá Buď máme taký bežný prípad, keď niekto chce ísť na dovolenku alebo obchodnú cestu a to rieši potom zamestnávateľ, ale niekedy je to zložitejšie. Niekedy máme viacnásobné cesty z najrozličnejších dôvodov. Takže je to veľmi rozmanité, aj pokiaľ ide o ubytovanie a podobne sú tam aj fyzické problémy, napríklad musíte prijať takéhoto žiadateľa v primeraných podmienkach, v dôstojných podmienkach a stále je potrebná vyššia kvalita, musíte preskúmať mnoho spisov čo najrychlejšie a vidíme, že požiadavky rastú, musíte uplatňovať zložité pravidlá, záväzné pravidlá a Musíte sa pritom snažiť urobiť čo najmenej chýb, aby ste neudielili víza tomu, kto nesplňa požiadavky alebo by mohol predstavovať riziko, ale ani opačne nemôžeme robiť chyby, nemôžeme odmietnúť víza niekomu, kto splňa podmienky a nie je rizikový. Takže tieto rozhodnutia nie sú jednoduché a E, tie situácie sú si často veľmi podobné. Žiadateľ z dobrovôli, aj z dobrovôľou, aj žiadateľ so zlým úmyslom. E, sú, a je to situácia, kde ťažko rozoznať, či je niekto čestný v svojich úmysloch alebo nie. Vždy treba hodnotiť riziko, nič nie je čierno-biele, všetko je také šedivé a jazyčky váh sú veľmi citlivé a hranica je veľmi tenká. A výsledok je jednoduchý. Buď dám vízum, alebo nedám. A toto je to potrebné rozhodnutie a je to riskantná situácia. Takže bereme na, toho, na svoje plecia toho veľa. Doklady, ktoré dostávame, ktoré nám predkladajú, nezodpovedajú vždy tomu, čo je zvykom u nás v Európe. U nás máme na všetko písomné doklady, všetko musí byť spolahlivé a môžeme dôverovať takýmto podkladom, ale niekde inde máte falošné potvrdenia, čo je o zamestnaní, alebo falošné bankové výpisy, alebo napríklad skutočné dokumenty, pravdivé dokumenty ktoré sú predkladané s nečestným úmyslom. Ako som už povedal, musíme povedať, že zamestnanci vízových služieb nie sú vždy právnici, veľmi často sú to úradníci, ktorí robia poctivo svoju prácu, ale nemajú právnické vzdelanie na vysokej úrovni. To je zriedkavé. A odmietnutia sa veľmi často spochybňujú, potom sa tí žiadatelia odvolávajú, to sa musí preskúmať, treba na to reagovať. A ako viete, vlády majú aj rozpočtové problémy a veľmi často to znamená, že nie je dostatok prostriedkov, že veci sú stále na rovnakej úrovni alebo dokonca niekedy sa škrtá a niekedy sa znižujú stavy a musia sa znižovať náklady. Problém konzulátu je takýto, ako slušne a dôstojne prijímať rastúci počet žiadateľov, ako rýchlo rozhodovať, správne rozhodovať na základe dokladov a podkladov, kde ste si nie dostatočne istí, či sú pravé a musíte zvážiť aj úmysel žiadateľa, jeho čestnosť a pritom máte obmedzený rozpočet, ktorý sa stále znižuje. To znamená, že potrebujeme legislatívnu pomoc, aby sme vyriešili túto veľmi zložitú situáciu. A žiadame o to, aby ste zohľadnili realitu v praxi a zvážili, aký dopad majú naše rozhodnutia, vaše rozhodnutia na prácu konzulátov ja tu nechc- mám čas na to, aby som hovoril o všetkých zmenách, ktoré plánuje komisia, obmedzím sa len na niekoľko. A samozrejme som ochotný, ak si to budete želať, prebrať niektoré veci s vami ešte podrobne. Takže outsourcing služieb, to je to, čo umožnilo obslúžiť stále väčší počet žiadateľov a vďaka tomu sa mohol konzulát zamerať na preskúmanie zložiek a zvládať väčšie počty, obslúžiť viac žiadateľov. Myslím, že ja sám som nebol priaznivcom outsourcingu takýchto služieb. Ja viem, že sú tam určité rizika, ale musíme uznať, že tento spôsob sa osvedčil a preto schvalujem návrhy komisie, ktorá sa uberá týmto smerom a vychádza z tohto outsourcingu služieb. Tento outsourcing je, myslím si, momentálne niekedy jedinou možnou voľbou. Keby sme to mali takto, vo všetkých prípadoch to ale v praxi nejde. Môže sa to týkať len niektorých osôb, a musíte tu za, e, zaobchádzať s vecami dôverne a potom sa to e, robí dobre. Poskytovatelia služieb musia byť ale starostlivo často kontrolovaní, aby e, ich postupy boli správne. Európska komisia predložila návrhy a francúzsky konzulát tomu hovorí, alebo to nazýva cirkulačné víza, obehové víza. Je to vízum, ktoré platí viac ako jeden rok a vo francúzštine to nemôžeme nazývať traffic visa, traffic visum, ale je to vízum pre, viacnásobné vízum pre e, osoby, čo často cestujú a môže sa vydávať osobám, ktoré nie sú rizikové návrh komisie ide správnym smerom, ale automatičnosť pri takýchto vízach sa mi zdá nebezpečná. Ak tam budete mať automatický postup, dojde ku zneužívaniu. Treba byť opatrný. Nič nemôže byť automatické. Konzulát má mať možnosť obmedziť toto vízum, ktoré to umožňuje alebo tomu zabrániť. Je tu potrebné nájsť riešenie aj takýchto situácií a preto by sme mali mať toto vízum pod iným názvom. Ak je to vízum na jeden rok alebo na dlhšie obdobie, tak by toto viacnásobné alebo cirkulačné alebo obehové vízum by sa malo proste takéto zaviesť a pripraviť konkrétne pravidlá a to by uľahčilo poskytovanie týchto víz. Takže chcem vás požiadať, aby ste fungovali jednoducho a chcem povedať, že je potrebné okamžite dať e, termín žiadateľovi. To sa nedá. Jednoducho by sme mali nabitý harmonogram a dali by sme termín ešte niekomu ďalšiemu a ten termín naliehavosti je veľmi vágnym termínom, a ktorý môže mať nežiaduce účinky. Myslím, že som vyčerpal mojich 10 minút, takže končím svoj prejav a ďakujem za pozornosť. Ďakujem včas. Ďakujem vám za vaše úvahy a zvlášť preto, že naozaj vychádzajú zo skúseností a najlepších postupov. A teraz pán Benišov z FC eh, Globálne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, chcel by som e, poďakovať Európskemu parlamentu za to, e, že ste nás prizvali, aby sme sa zúčastnili tohto vypočutia a prezentovali pohľad externých poskytovateľov služieb e, víz. Boli sme založení v roku 2001 a sme vlastne pobočkou e, Swisscorny. Máme približne 1600 e, centier, už sme udelili 100 miliónov víz, ktoré sme spracovali. Chcem vysvetliť toto externé poskytovanie slúžie. Tento systém je pomerne nový. Najprv vysvetlím, aké výhody to prinieslo pre vlády, ako aj pre žiadateľov o azyl či o víza. Pardon, a Tiež by som chcel ešte e, povedať, koľko vecí by ešte umožnilo zlepšiť právny rámec. Pokiaľ ide o externé poskytovanie služieb, o čo vlastne ide? Neznamená to, že poskytovateľ e, súkromných služieb bude mať právomoc rozhodovať o vízach. Niekedy je to tak vnímané, ale nie je to pravda právomoc odmiet, odmietnúť alebo poskytnúť e, víza, e, to prináleží iba vláde a toto je delegované na konzulát. Poskytovateľ služieb nemá e, žiaden vplyv na rozhodnutie konzulátu. Využívanie týchto vonkajších služieb umožňuje využiť celý rad úloh, ktoré musí riešiť vláda a zároveň sa vylepšuje kvalita služieb, ktoré sú užívateľom, žiadateľom poskytované. Šengenské štáty čelia čoraz väčšiemu dopytu po vízach, čo si vyžaduje ďalšie prostriedky. Využívanie biometrie vedie k tomu, že žiadatelia sa musia e, dostaviť osobne, e, pričom v mnohých krajinách e, cestovné kancelárie slúžia ako určitý sprostredkovateľia. Je teda potrebné otvárať ďalšie pobočky, vyškoliť zamestnancov, aby mohli odoberať biometrické údaje, konzuláty sú často v situácii, mm, kedy im hrozia rôzne rizika, je ohrozená ich bezpečnosť. Keď stále viac návštevníkov e, vstupuje na pôdu ich e, konzulátu, čo za sebou prináša aj ďalšie náklady, náklady na zamestnancov, priestory, kde sa to má všetko udiať, k zabezpečenie, takže to vedie k navyšovaniu rozpočtov a teda konzulty sa nachádzajú e, v takom rozpore na jednej strane čoraz väčších e, e, náporov na ne a zároveň by mali znižovať náklady. Takže my nielen pomáhame riešiť problémy vlády, ale aj zlepšujeme kvalitu služieb pre našich klientov, ktorí žiadajú o víza. Pokiaľ ide o žiadateľov, v podstate sú to dve možnosti, ako k tomu pristupovať. Buď sa prispôsobí počet žiadateľov kapacite, ktorú je možné zvládnuť, alebo prispôsobíte kapacitu počtu žiadateľov. Počet žiadateľov ktorý e, musíte zvládnuť, je rôzne. Čím viac e, poskytovateľ má žiadateľov, tým viac e, má príjmov z poplatkov a môže potom zase na základe toho zvládnuť viac žiadateľov. Poskytovateľ služieb tiež môže prispôsobiť svoje priestory a ich veľkosť tomu, koľko je žiadateľov, ktorých očakáva a tiež sa môže prispôsobiť rôznym fluktuáciám žiadosti, čo umožňuje znižovať eh, nápory eh, pred konzulátmi, tieto dlhé rady, čo nie je dobré, pretože tam môže dochádzať eh, k rôznym nekalým záležitostiam. Prístup k jednotlivým okienkám na konzuláte teoreticky zdarma, ale aby ste sa k ním dostali, tak niekedy bolo možné zaplatiť veľmi vysokú cenu. Poskytovanie služieb mimo konzulátu teda umožňuje za lepších podmienok e, príjmať e, občanov konzuláty, môžu tak spracovať väčší počet e, zložiek a skracuje sa aj lehota na získanie teda stretnutia na konzuláte. Toto používateľia oceňujú. Tiež to zodpovedá snahe zhromažďovať alebo kumulovať e, e tieto služby a vybovať ich pre viacero šengenských krajín. Máme teda e, možnosť, e, kedy viacero partnerských krajín e, umiestni svoje služby do rovnakých priestorov, tým odpadajú aj určité logistické problémy, čo e, pretože to skrátka robí externá firma. Vďaka tomu v zahraničí e, vzniká e, konkrétny, konkrétny obrázok o tom, ako to v Európe prebieha. E, na to, aby bolo možné tieto služby vylepšiť, inovovať, e, potrebujeme tu mať pružný rámec. Vizový kodex sa prijal v roku 2009 a celé externé poskytovanie služieb bolo v plienkách. Odtedy sa posunulo ďalej. A odvtedy Európska komisia predložila návrhy, ktoré E, predkladáme. Bolo by možné teda ešte ďalej zlepšiť tento návrh, aby sa služby ešte viac kvalitní. Prvé odporúčanie lepš, umožniť lepšie aplikovanie pravidla 59 ohľadom biometrie. Žiadatelia o víza, ktorí už požiadali o šengenské vízum v minulosti a ktorých odtlačky prstov už boli zaregistrované, v dobe kratšej než 59 mesiacov by nemuseli tento proces opakovať. Prajeme si, aby znenie sa takto pozmenilo, aby táto výnimka bola spojená s určitými ďalšími podmienkami. Napríklad by bolo možné predložiť vízum, kde bolo VIS, alebo by sa predložil doklad o tom, že už eh, im boli eh, odtlačky odobraté. A potom eh, satelitné centra v mestách, kde sa nenachádzajú konzuláty. Tieto miesta umožňujú zabrániť veľmi drahej ceste do miesta, kde sa nachádza konzulát. Niekedy to môže byť veľká vzdialenosť. A toto by bolo možné poskytnúť aj v miestach, kde je pomerne málo žiadateľov, súčasný text však e, predpokladá iba malé čiastky, ktoré by boli e, pridelované a to by nestačilo na pokrytie takýchto nákladov. Mali by sa teraz stanoviť určité čiastky e, e, vo výške, ktoré by umožnili, aby sa centra otvorili vyššiemu počtu žiadateľov v určitom konkrétnom mieste. Obmedzenie nákladov na služby na polovicu poplatku e, za víza 30 eur. My by sme si prijali, aby sa to explicitne uviedlo, že táto čiastka sa vzťahuje e, na e, čiastku pred zdanením. Aby sme tu mali stabilnú finančnú základňu. Táto čiastka mimochodom bola stanovená v roku 2008. V mnohých štátoch, kde sa tieto vizové centra nachádzajú, došlo k veľkej inflácii a zvyšujú sa náklady za budovy a e, sú tu aj ďalšie komplikácie. Okrem toho, poskytovateľia služieb sú zavalení novými úlohami, musia poskytovať biometrický materiál, musia byť jednotlivé zložky digitálne, eh, treba ich digitálne archivovať a sú tu aj ďalšie veci. Takže tento limit 30 eh, eur by sa mal zvýšiť, aby sme mohli dosiahnuť náš cieľ neustáleho zvyšovania kvality služieb. Krem toho by som vás chcel uistiť, že e, VFS bude robiť všetko, čo je v jeho e, silách, aby naďalej poskytoval kvalitné služby pre vlády aj pre žiadateľov. Ďakujem za pozornosť. E, ďakujem ja vám. Budeme pokračovať s pánom Rožekom z Visa Free Europe Coalition a bude nám referovať o skúsenostiach jednotlivých žiadateľov. Ďakujem pekne, dámy a páni za pozvanie zúčastniť sa na týchto konzultáciách. Pokiaľ ide o revíziu vízového kodexu, volám sa Krištof Mrožek, som z Visa Free Europe Foundation. A chcel by som v prvom rade povedať, že pokiaľ ide o existujúcu legislatívu a poznámky e, pani Fan, je to správnym smerom. Z časti nesúhlasím s tým, čo povedal e, predrečník o outsourcingu. Mali by sme outsourcing považovať ako e, pomocné riešenie, nie základné východisko v otázke udelovania víz. Mali by sme hľadať riešenia, ktoré negenerujú dodatočné e, náklady pre žiadateľov o víza. E, e, už 4 roky u nás funguje projekt, kedy ľudia môžu referovať o svojich skúsenostiach, kedy boli napríklad nespokojní pri svojich žiadostiach o víza. Dostali sme tisíce stiažností každá z nich bola traumatizujúcim a veľmi smutným príbehom za e, tým, čo tu o tejto legislatíve diskutujeme, treba si uvedomiť, e, stoja e, skutoční ľudia a ich príbehy. A na základe týchto skutočných príbehov vám chcem indikovať určité problémy v existujúcej legislatíve a trochu okomentovať teda aj naše návrhy na zmenu tejto legislatívy. Prvú výzvu, ktorú majú žiadatelia o azyl, um, tým e, to je napríklad nasledujúci príbeh. E, bol, e, mal som, mal, mal som teda vízum pre viac vstupov, ale v skutočnosti to bol iba na jeden vstup, pretože daná osoba žiadala iba o, teda išla iba na jednu cestu do Európy takisto aj e, e, kolegyňa e, žiadala o takéto vízu, mala dobrú históriu v minulosti, dostala teda jednoročné vízum, aj keď to teda nebolo v súlade s spoločným vízovej politike. Našim odporúčaním je zaviesť E, e, kategóriu VIS registrovaných pravidelných e, užívateľov, cestujúcich a použiť aj, teraz vážiť používanie 10-ročných víz. Takáto vízová kategória je úspešne uplatňovaná už niekoľko rokov v USA a nie je žiaden dôvod na to, aby sme sa obmedzovali na platnosť po dobu 5 rokov. Má to pozitívny vplyv aj na prácu e, konzulov. Potom e, ďalšia e, výzva problematický proces žiadosti, takže je zložité fyzicky predložiť túto žiadosť na konzulát. Veľmi často nie sú 2-3 mesiace voľné žiadne Eh, časové priestory, kedy by sa tak mohlo udiať. A o tomto eh, hovoria aj eh, svedectvá tých konkrétnych ľudí. Napríklad nie je možné podať takúto žiadosť bez dodatočných nákladov, hovoria. Alebo nie je možné podať žiadosť bez toho, aby ste využili podozrivých poskytovateľov služieb. Takže e, náš návrh by bol, aby sa používali zjednodušené alebo online žiadosti. Teda to je návrh komisie, my to podporujeme, ale radi by sme e, e, tu videli právny nástroj, ktorý by zabezpečil možnosť žiadať o víza priamo na konzulate, Ako sa to spomína vo vizovom kódexe? Pretože teraz napríklad na Ukrajine takáto možnosť je len čisto teoretická a žiadatelia sú nutení e, žiadať cez žiadateľské e, centra, čo e, je spojené s dodatočnými nákladmi, okrem teda nákladov na žiadosť o víza. A posledná e, výzva, ktorú by som chcel spomenúť, e, tu predstavujú podporné dokumenty. Vysvetľuje sa ich príliš veľa, alebo e, dokumenty, ktoré majú potvrdzovať účel návštevy. príliš veľa vysvetlení týkajúcich sa dôvodu návštevy sa vyžaduje. Mám tu ďalší citát strany jedného arménskeho žiadateľa, ktorý chcel ísť do Nemecka za účelom e, dobrovoľníckých služieb. E, túto osobu požiadali, aby e, im takisto v Nemčine postupila motivačný list, aj keď teda nehovorí po nemecky, a teda chcela, mala prácu vykonávať v Nemecku v angličtine. Navrhom komisie je e, urobiť vyčerpávajúci zoznam podporných e, dokumentov, ktoré je možné žiadať od žiadateľov. Toto by sa malo podporiť. Avšak treba zabezpečiť, aby tento e, vyčerpávajúci zoznam ne, teda neobsahoval všetky možné do, dokumenty. Pretože takéto sú naše skúsenosti z Ukrajiny, Eh, vtedy sa tento eh, zoznam zverejnil. Naozaj tam boli všetky možné dokumenty, ktoré len môžete žiadať. A eh, ukrajinskí žiadatelia sa stiažovali, že polské konzuláty žiadali o menší počet pôvodne dokumentov a teraz už žiadajú väčší, pretože sa opierajú o tento dlhočistný zoznam podporných dokumentov, ktorý bol vypracovaný. A Eh, namiesto záveru by som chcel spomenúť ďalšiu správu, ktorá eh, k nám eh, dorazila. Ide o dramatický príbeh. Táto správa hovorí, ešte stále nerozumiem, prečo my Ukrajinci Eh, prečo sa nás tak bojíte. Eh, eh, vidíte nás ako kriminálnikov alebo potenciálnych nelegálnych migrantov? Ak áno, tak takýto stereotypický prístup je, sa mi zdá byť trošku nacistický. Dúfam, že ľudia, ktorí o tomto rozhodujú a možno si prečítajú túto sťažnosť, sa budú snažiť svet trošku zmeniť a tak, aby bol priateľskejší k ľuďom. Je to naozaj e, silné som myslím, pre toto e, e, stretnutie, táto, toto prirovnanie k nacistom, ale ukazuje to, akí sú títo ľudia frustrovaní a ako vnímajú potom na základe takéto skúsenosti Európsku úniu a jej neefektívnu vízovú politiku. Ďakujem za vašu pozornosť. A prosím, keď budete príjmať novú legislatívu, majte na pamäti, že sú e, za týmito žiadosťami reálni ľudia. Za každým z týchto odsekov sú e, skutoční ľudia. Now, Mrs. Ďakujem pekne. Teraz e, pani Georganis z Európskeho fóru pre, fóra pre mladých. Máte teraz výsluhu a dáte nám to stanovisko organizácií pre mladých. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie Európskeho fóra mladých, aby dnes vyjadrili svoje stanovisko. Čiže podobne ako kolegovia sa vyjadrili z pohľadu žiadateľov, ja budem možno ešte konkrétnejšia a poskytnem pohľad mladých žiadateľov. Európsky fórum pre mládež je platforma, ktorá reprezentuje mládežnické organizácie v Európe. Máme okolo 100 členov a najveľký veľký podiel z nich sú organizácie, ktoré organizujú výmeny, prácu pre mladých a často to, sa to týka mobility. Mladí ľudia cestujú po Európe, aj mimo Európu, aj globálne. A toto všetko má vplyv na prácu mnohých organizácií. Aby som trošku uviedla, aký je tu rámec počas môjho vystúpenia. Nebudem hovoriť veľmi detálne o ekonomických aspektoch e, liberalizácie vízového procesu. Videli sme tu už viaceré štúdie na túto tému. Ja by som skôr sa chcela venovať takému dlhodobému dopadu to, týchto záležitostí, ako napríklad výmeny mládež, mladých ľudí, um, keď eh, sa učia o iných kultúrach, eh, iných históriách a určite to podporuje kultúrny dialog a vzájomné porozumenie, osobitne v kontexte hrozby, eh, radikalizácie mladých ľudí, že sa stávajú extrémistami, tak je toto určite vnímané ako veľmi dôležité riešenie európskych aj globálnych otázok aby som to trošku ešte viac dala do súčasného kontextu. Všetci tu počúvame aj o situácii zamestnanosti mladých v Európe. A toto je určite niečo, čo je dlhodobým problémom a to si vyžaduje dlhodobé riešenia a určite umožniť mladým ľuďom cestovať po svete, po Európe, to určite môže viesť k niečomu, čo by mohlo pomôcť Nedávno bola tu štúdia, ktorá potvrdila, že zručnosti, ktoré získajú mladí ľudia z takýchto schém výmeny, 5 zo 6 zamestnancov hľadajú práve takýchto mladých ľudí pri zamestnávaní. Takže ja som chcela trošku len uviesť e, širší kontext, prvnež prejdem k samotnému vízovému kódexu a návrhu komisie. Aj to, čo povedala pani Fajon, že návrhy už sú pripravené na poz- pre pozmenujúce návrhy, že my vítame tento návrh a pre nás ako zástupcov mládežníckej organizácie je to veľmi dôležitý krok e, smerom k tomu, aby sa zabezpečila mobilita pre mladých ľudí v Európe ale iste chceli by sme požiadať o viac. E, ja sa dotknem niektorých tém, o ktorých sa tu hovorilo, ale myslím si, že Dôležité je pod, sa na to pozrieť z pohľadu mladých ľudí, ktorí naozaj môžu, aby môžu vidieť ten, tie výhody z toho, že je tu tá možnosť eh, cestovať. Čiže jedna vec eh, sú teda víza a poplatky za víza. My by sme chceli, aby boli poplatky za víza zrušené pre zástupcov neziskových organizácií a osobitne pre takých, ktorí sú vo veku do 35 rokov. Dôvod, prečo hovoríme vo veku 35, je preto, že keď sa pozrieme na to, aká je situácia v Európe aj vo svete v súčasnosti, ehm, mládež alebo mladý človek dnes je to až do veku 35. Mladý človek môže neskôr až teraz prechádzať, kým sa stane autonómnym A preto sú tu organizácie, ktoré vymieňajú z mladých ľudí a um, myslím si, že to, čo momentálne platí o vízach, to sa vonkoncom neimplementuje, je to treba takisto riešiť a je treba zabezpečiť lepšie monitorovanie implementácie, tak aby sme sa vyhli neregulárnym žiadostiam. Teraz prejdem ďalšej téme, to je téma podporných podkladov. Ako to sa tu spomínalo, ten zoznam je, je dlhý, pridlhý a boli sme svedkami mnohých situácií, kedy odmietnutie žiad, žiadosti o vízum boli práve kvôli tomu, že chýbali nejaké dokumenty z toho dlhého zoznamu podkladov. Máme skúsenosti, že napríklad e, žiadatelia, ktorí prichádzajú z Afriky do EÚ, musia dokázať, že či sú alebo nie sú e, e, ženatí. A podľa nás to je určitá diskriminácia aj na báze veku, pretože mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú takýchto výmen, Ehm, nie alebo zvyčajne nie sú teda v manželskom e, stave, pričom to je dosť, dosť dobrý dôvod na to, aby nebolo oddelené vízum. Takže toto napríklad tiež by bolo treba riešiť e, koherentným spôsobom. A to potom e, vedie k takému trošku širšiemu bodu, a to sa týka diskriminácie na báze veku. Často sme svedkami neodôvodnené zamietnutia žiadosti o vízum čisto na báze veku alebo na báze nejakej situácie, ktorá je typická pre to, že niekto je mladý. A to je neakceptovateľné. Taká aby takto postupovali členské štáty, ktoré jednoducho musia uplatňovať európsku legislatívu, to je porušením článku 21 o základných práv, tých základných právach. Je to takisto aj v existujúcej legislatíve. A pokiaľ ide o spoločné centra podávania žiadostí, o tom sa tu už hovorilo. Počuli sme rôzne príbehy strašné od mladých ľudí, ktorí museli cestovať stovky kilometrov a museli stať eh, deň a noc eh, a platiť si za obytovanie cestu len preto, aby mohli eh, podať žiadosť plus zaplatiť drahé poplatky, čo je vlastne úplne nemožné pre ľudí osobitne zo slabšieho ekonomického prostredia. Takže my by sme chceli chceli, aby tie spoločné centrá zabezpečovali nejakú jednodu, nejaký jednoduchý spôsob podania žiadosti aj lacnejší spôsob. A napokon máme tu viac e, návrhy, ale môžeme ich ponechať na neskôr, len v závere by som sa vyjadrila k niečomu, čo sa teda dotýka našej organizácie. Máte návrh na urýchlený postup a tento urýchlený postup by sa týkal zástupcov neziskových organizácií, ktoré sa zúčastňujú seminárov, konferencií a podobne. A my by sme chceli konkrétne, aby tieto organizácie boli spomenuté. Um, aby to nešlo len o vzdelávacie inštitúcie, pretože to je, tam je to v súčasnosti, pretože často tieto vynikajúce príležitosti pre prácu mladých a vzdelávanie mladých to je všetko v ohrození kvôli tomu, že veľmi dlho trvá spracovanie a veľmi dlhé sú čakacie doby. Tak ako povedali aj kolegovia predo mnou, aká je perspektíva alebo pohľad toho žiadateľa a do akého rizika ideme, ak nedodržiavame vízový kódex a jeho revíziu súčasnú, aby to bolo naozaj príležitosťou poskytnúť mladým ľuďom možnosť prísť do Európy, a, a prispieť k tomu, aby sa z nich stali globálni občania a títo tiež prispeli európskemu projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz e, pán de Blust e, z oblasti cestovného ruchu. Ďakujem pekne, dámy a páni, vážení členovia tohto parlamentu príjemne popoludne. Ďakujem pekne za to, že ste mi poskytli e, priestor dnes popoludní, aby som mohol aj ja prispieť ako tretí prispievateľ európskemu HDP. Čiže E, pani predsedajúca, dnes nediskutujeme len o procesných opatreniach, ktoré treba prijať na zjednodušenie udelovania víz, ale o čo dnes popoludne ide? Ide aj o budúcnosť rastu európskeho priemyslu cestovného ruchu. Ale prvnež vstúpim do tejto časti prezentácie, chcel by som stručne predstaviť organizáciu, o ktorej alebo za ktorú hovorím. NET to je sieť európskych e, súkromných alebo odvetví cestovného ruchu. My tu máme sedem veľkých e, hráčov v Európe. Sú tu firmy, ktoré sa venujú dopravným službám, autobusovým e, ďalej sú to rôzne parky, zábavné parky, ďalej hotely, reštaurácie, kaviarne, potom ďalšia je tu asociácia ehm, letovisk a potom ešte ďalší sú asociácie cestovných kancelárií, to, to je práve tá, ktorú zastupujem ja. Našou výzvou, dámy a páni, dnes poludní je následovné. Cestovný ruch v Európe prispieva 10% k európskemu HDP. My vytvárame viac ako 10 miliónov pracovných miest v Európe. Cestovný ruch je tretím najväčším, tretou najväčšou ekonomickou aktivitou v Európe. A čo je najdôležitejšie, počas posledných šiestich rokov, kedy bol náš kontinent e, konfrontovaný s bezprecedentnou finančnou a hospodárskou krízou. Cestovný ruch bol jedným z e, veľmi mála odvetví, ktoré odolali vo svojej ekonomickej činnosti a verte mi, že to je bolo mimoriadne dôležité pre členské štáty, ktoré boli najviac dotknuté touto finančnou krízou. My sa pozrieme na to, že kde sa nachádzame, ešte stále sme na, na, cieľov, cieľom cestovateľov číslo 1 po celom svete, aj keď strácame už podiel na trhu, keď sa pozriete na tento graf, vidíme, že Európa ešte stále je číslo 1, ale ostatné regióny e, vo svete už e, zvyšujú svoj podiel na trhu, takže musíme zabezpečiť to, aby sme nezatvárali dvere tým e, najdôležitejším trhom, ktoré predstavujú veľmi dôležitých e, tý príspevok e, európskemu cestovného ruchu. Tu hovorím o Číne, Indii, o ďalších krajinách v juhovýchodnej Ázie a tiež mám na mysli aj Rusko. A iste vás neprekvapí, keď vám poviem, že keďže Európa je destináciou, ktorá veľmi zťažuje eh, udelovanie víz, tak eh, operátori jednoducho sa odvrátia a budú hľadať iné alternatívy eh, dovolenie k svojim zákazníkom. A keď sa pozrieme na viaceré publikácie, a tu môžem sa odvolať na poslednú štúdiu Európskej komisie, či nedávnu, môžeme vidieť, že keby sa zjednodušilo udelovanie víz, mohlo by to viesť k ďalším 25 miliardám eur príjmu pre tento priemysel v Európe a mohlo by dôjsť k zvýšeniu počtu cestujúcich od 13 až 14 miliónov, ktorí som prichádzajú ehm, spoza mora. A netreba ani povedať, že preto my vítame určite ten návrh Európskej komisie v rámci vízového balíčka. Takisto treba poznamenať, že nejde iba o cestovný ruch, ktorý víta tento balíček, ale aj odbory ho vítajú, pretože odbory si uvedomujú, že naozaj vízový balíček podporí zamestnanosť a cestovný ruch a všetky členské štáty, všetky vlády eh, majú záujem o zvýšenie zamestnanosti. Čo očakávame od tohto vojzového balíčka? Naše hlavné priority sú také, že žiadosti cez tento balíček by mali byť e, jednoznačné, neznákladné, dostupné, efektívne, tak aby to bolo jednoduché pre tých, ktorí pracujú v tomto odvetví, ale aj pre tých, ktorí sú zamestnancami na mori, na mori pracujú na mori. Takisto je dôležité, aby sa umožnila cesta predovšetkým takým, ktorí cestujú pravidelne, aby sa skrátili doby spracovania, aby sa rozšíril okruh eh, výnimiek, eh, aby sa eh, takisto zlepšila otázka zdravotného poistenia a podobne. Toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Vypočul som si a to, čo povedala pani spravodajkynia Fajon, môžem vám povedať, že od našho DTS vás absolútne podporuje a my s vami veľmi radi budeme spolupracovať, lebo vy ste uviedli viacero veľmi dôležitých návrhov. Ja by som len stručne prešiel cez niektoré z návrhov, ktoré my by sme chceli uskutočniť. Prvá vec, ktorá sa týka definície pravidelného cestujúceho. My by sme chceli, Agile traveler, aby to obsahovalo kritéria, ktoré sa týkajú toho, že ak už je táto osoba získala viacnásobný vstup, takýto druh vízum, tak e, že by bolo efektívne, aby vlastne pre všetkých týchto cestujúcich, ktorí už raz obdržali vízum, ktoré má dlhodobú platnosť alebo má e, viacnásobný vstup a to, to vízum, ktoré je typu D, tak títo by mali byť tiež zahrnutí do e, príslušných kritérií. Takisto, pokiaľ ide o ten konsulárny pokrytie, um, takisto si myslíme, že tá koncepcia by mala byť rozšírená e, s tým, že by malo byť možné umožniť žiadateľovi o vízum nie len, aby sa obrátil na príslušný členský štát, ale keď nie je zastúpený pri daný členský štát, alebo ak je to vzdialenosť viac ako 500 kilometrov, potom by sme mali umožniť určitú flexibilitu a použiť konzulát v inom členskom štáte veľmi dôležitým aspektom a možno e, sa na to dívame ako takú taká, taká drobná vec, ale týka sa to jedno z najrýchlejšie rastúcich e, segmentov v cestovnom ruchu a tu hovorím o e, plavbách morských. Máme tu viac viacero, viacero veľkých výletných lodí, e, ktorí majú posádku a ktorí vyžadujú víza a ktorí by vlastne mohli pracovať na týchto lodiach a preto je treba osobitne sa venovať e, námorníkom tak aby mohli získať vízum na 12-mesačné obdobie, aby tiež mohli výnimku zo systéme víz, a keďže ich práca je sezónneho charakteru a vyžaduje si pravdepodobne viac ako jedno vízum počas eh, danej sezóny. Čiže ja to skrátim, je tu požiadavka, keďže toto príliš technické. Nezabúdajte, že teda námorníci sú tiež skrinovaní, sú kontrolovaní, sú z bezpečnostných dôvodov preverovaní, keď e, nastupujú do zamestnania, keď sa dostanú na palubu, kontrolovaní sú aj keď odchádzajú z paluby, z lode, po vykonaní svojich povinností, takže toto netre, na toto netreba zabúdať. Pani pred, e, spravodajkyňa, my Budeme radi, keď sa pripraví aj návrh, ktorý sa týka podkladov, alebo podporných dokumentov z hľadiska pod, e, pod, potvrdzovania či e, podkladovania dostatočných prostriedkov. A tiež by bolo treba poskytnúť aj pozornosť spoločnému šengenskému webovej stránke, jazyku, bo nie každý hovorí po anglicky, tiež kontaktné detaily a linky na jednotlivé členské štáty, teda na ambasády a konzuláty, pretože o tomto sme tu už dnes počuli. Pani predsedajúca, ďakujem pekne za vašu pozornosť a ešte posledné slovo v závere snažil som sa zdôrazniť a opakujem sa už, že toto je predovšetkým ekonomická otázka. Nie je to len administratívna záležitosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte pána Giber. sme troch e, rečníkov. Tu nám máme ešte troch rečníkov. Giberta Garkova Gurdebeka. Ak by vám nevadilo, tak by sme vy tu môžete zostať sedieť na svojich miestach a pán Dominik Hubert z Európskeho združenia na obranu ľudských práv bude hovoriť o humanitných vízach. Ďakujem veľmi pekne. Som predsedom Európskeho združenia Asociácie ochrany ľudských práv a viac ako 29 tisíc osôb zomrelo na európskych hraniciach za 20 rokov. A vidíme tu opakované drámy, ktoré budú predmetom Európskej rady v júni. Z 10. E, júna máme údaje. Hovorí sa tu o veľkom počte tisícok ľudí, ktorý je výrazne väčší ako v 2014 roku. Takže hovoríme tu o politickú tej zodpovednosti, lebo vidíme obrovský nárast. A táto metafora slúži na to, aby sme konkrétne hovorili o tom, čo sa deje v Stredomori. Ide tu o otázku života a smrti a zdá sa, že inštitúcie EÚ tomu nedávajú žiadnu prioritu, prioritu záchrany ľudských životov EÚ a členské štáty sa zhodli bez problémov na tom, že treba sprísniť bezpečnostný arzenál, ktorý spôsobuje tieto drámy. A tento projekt kritizuje OSN aj krajiny na juhu Stredného mora. To je to pozadie, na základe ktorého tu hovorím. Návrhy Európskej komisie k vízovému kodexu sa zameriavajú na technické otázky. Hovorí sa o tom, že víza majú byť spolahlivejšie a ich kontrola má byť bezpečnejšia pri príchode občanov tretich štátov do Európy. My vieme, že to je veľmi dôležité pre komisiu, ale to nie je to, o čom chcem hovoriť, keď hovorím o, tých, o tej dráme 100 tisícov ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, hľadajú tú ochranu a keďže nedostanú víza, tak sa vydávajú na nebezpečnú cestu nebezpečnými prostriedkami. Keď si zoberieme drámu v Sýrii, dohodlo i európske štáty v marci v Kuvajte, že dajú 1,1 miliardy k dispozícii Sýrii. To je trikrát toľko ako pred rokom, ale to nestačí. To je dobre samozrejme, ale ide o to, že musíme dať sírským utečencom príležitosť vybudovať si novú existenciu v exile. O to ide pri humanitnom víze, pretože to môžete žiadať na veľvyslanectve, konzuláte podľa kritérií členského štátu a nie podľa toho, čo je uvedené v kódexe EÚ. Ale toto jednoduché riešenie členské štáty nepoužívajú. Aj komisárka Malmstrom na rokovaní aj v decembri 2003 E, nás, keď hovorila o e, jednotke pre Stredomorie, riešila tento problém, ale nevenovala sa mu pozornosť. Európske členské štáty radšej posilnia a zabezpečia svoje hranice. Dokonca sa zdá, že ani rozdelenie e, utečencov sa ne, nedá prijať a vidíme tu práve tie rozdiely európskej politiky, tie rozpory v európskej politike keď vidíme, že je tu konkurencia členských štátov v otázke toho, ako sa im podarí prijať čo najmenej utečencov. To ukazuje práve na to, že to, čo sa tu hovorí, vôbec nie je dôveryhodné. Máme tu situáciu z roku do septembra 2014, kde sa predložila informácia Európskemu parlamentu. Boli to údaje Európskej migračnej siete z roku 2012, kde, sa, kde sme sa dozvedeli, že sa humanitné víza nevyužívajú. Využívajú Maďarsko, Taliansko, Nemecko, Lotyšsko, Luxembursko, Polsko, e, Spojené kráľovstvo a ešte niekoľko ďalších krajín. Tie dôvody na ich vystavenie nie sú vždy rovnaké, môže to môcť na určitú situáciu a podobne napríklad kresťania v Iraku, Francúzsko 2010 alebo niekde je aj choroba dôvodom. Potom existujú humanitné krátkodobé šengenské víza v Taliansku, Malte, Portugalsku, Fínsku a kombinácia alebo foriem v Rakúsku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Polsku a Holandsku. To znamená, že máme neharmonizovanú formu a takisto aj rôzne dôvody a máme 16 krajín, ktoré využívajú túto možnosť. To je primálo. Takže je dôležité, aby boli konzulátne rozhodnutia navzájom uznávané a aby bola zabezpečená voľnosť pohybu utečencov v šengenskom priestore. Žiadateľ ide na konzulát, a podľa toho, na ktorý konzulát sa obráti, nemá vždy rovnaké možnosti získať takéto vízum. Veľkorysosť v šengenskom priestore je obmedzená a to znamená, že niektorí členovia rodiny z jedného členského štátu sa nemôžu dostať k príslušníkom svojej rodiny v druhom členskom štáte. A to jednoducho znamená obmedzenie aj pre žiadateľa o azyl. Takže potrebujeme vzájomné uznávanie e, medzi členskými štátmi. Samozrejme, že sú dôvody rôzne a preto členské štáty to nie vždy podporujú. A preto je vízový kódex taký dôležitý, lebo tu sa môže použiť. Táto nová úprava sa musí zaoberať aj dôvodmi vystavenia týchto víz aj e, musí to byť teda jednoduché a jednoduché formality a preto potrebujeme aj právne prostriedky na zamietnutie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Garkov, výkonný riaditeľ Iulíza, ktorý bude hovoriť o vízovom informačnom systéme. Nech sa páči. Máte slovo, pán Garkov. Nefunguje to? Thank you. Well, thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za túto príležitosť predstaviť EULISu a hovoriť jej mene. Je to naozaj veľmi dobré, pretože odkedy je v činnosti elektronický vízový systém sa stal praktickým nástrojom spoločnej európskej vízovej politiky a pomáha členským štátom a poskytuje im bezpečné a spolahlivé informácie a prvú možnosť preverenia spolahlivosti príslušníkov tretich štátov, ktorí žiadajú o víza a zlepšuje aj prácu konzulátov po vydaní víza a to znamená, že sa zmenšuje priestor pre víza shopping a tento systém taktiež uľahčuje kontroly na hraniciach a to je priamy príspevok v internej vnútornej bezpečnosti Európy. A toto všetko robíme pri rešpektovaní vysokých noriem. A z tohto dôvodu si uvedomujeme význam takéhoto EU líza systému pre našu spoločnú vízovú politiku v budúcnosti. V posledných dvoch rokoch sme uskutočnili, mali rôzne iniciatívy, aby sme zabezpečili, že systém splňa všetky požiadavky, aj budúce, aj súčasné. A chcem povedať, že Kapacita systému vzrástla 4 krát od e, toho, čo sa začala prevádzka v roku 2011. A dôležitou zložkou je biometrický systém, ktorý poskytuje veľmi dôležitý nástroj pre konzuláty pri spracovaní žiadosti o vízum. Táto kapacita sa zvýšila 6 krát a môžem povedať, že dnes vízový informačný systém spolu s biometrickým systémom dokáže naplniť potreby požiadavky členských štátov, pretože neustále e, e, na tom pracujeme a je to tak, odkedy sa systém uviedol do praxe Prvý dôkaz tohto uvidíme už na budúci týždeň, keď budeme mať uvedenie do prevádzky regiónu 7 vrátanie Ukrajiny. Veľmi, očakávame veľmi hladký proces takéhoto uvádzania, tak ako to bolo tomu doteraz. A s tým istým počítame aj pre všetky ostatné regióny, ktorý sa plánuje na konci roka, teda konkrétne v novembri. Keď som si vypočul vstupy predrečníkov, tak je jasné, že je tu veľká potreba ďalšieho uľahčenia cestovateľom aj cestovateľského zážitku občanov z tretich štátov a uľahčenie vízového styku sa dá dosiahnuť inteligentným, efektívnym využívaním technológie, techniky, ktorú máme vo VIS, ako aj ďalších technologických prvkov. A z tohto pohľadu je EULISA pripravená podporiť takéto úsilia a poskytnúť potrebné nástroje na praktickú realizáciu nových prvkov, ktoré sú vo Visa porte. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu, aj za to, že bola taká krátka. A nakoniec dávam slovo pánovi Štefanovi Gurdebekovi, ktorý sa bude vyjadrovať k tejto téme z pohľadu členského štátu a jeho zložky zodpovednej za bezpečnosť. Good afternoon. Dobré odpoludne. Volám sa Stefan Chrobderbeke, som vedúci komisár zodpovedný za kontrolu na hraniciach na bruselskom letisku. Ja vás tu oboznámim s mojím pohľadom človeka, ktorý musí používať systém a uplatňovať systém, ktorý máme k dispozícii. Ide o systém FIS, teda je to systém, ktorý ste vy pripravili, ktorého, podkla, ktorého zákony ste vy pripravili. Pokúsim sa zodpovedať na otázky, ktoré ste mi poskytli. Poprvé bolo, že aké problémy sú s tým, čo máme momentálne k dispozícii. Musím povedať, že systém FIS, ktorý e, sa vytvoril, je veľmi dobrým systémom. To, čo vidíme na hraniciach, je, že napríklad došlo k tak- poklesu podvodov s vízami na braselskom letisku takmer na nulu. To znamená, že jedna z hlavných bezpečnostných otázok to sú falošné vízové doklady. Zmizol. Vidíme, že, ve- že pečiatky na vízach sú e, pravé a e, zistiť to sa stalo veľmi jednoduché. Čo je nevýhodou systému, je to, že E, odobratie otlačkov prstov trvá a to znamená, že na letisku máme dlhšie fronty a ak sa systém rozšíri, tak treba pamätať na to, že od teraz až, až do roku 2025, to znamená 20 rokov, budeme mať dvojnásobný počet cestujúcich, ktorí budú prechádzať letiskami. Takže ak bude systém pokračovať, tak treba pamätať na to, že bude potrebovať E, veľa pracovníkov, ktorí ho, dokážu, ktorí ho budú využívať na kontrolu. Ďalším problémom, s ktorým sa stretávame na letisku, je, že máme jeden šengenský priestor, ale nie všetky pravidlá sú identické pre rôzne krajiny je možné, že niekto príde z tretej krajiny a potrebuje vízum v jednej krajine, ale nie v druhej krajine. A to môže viesť k situáciám, keď napríklad pri, máme lietadlo, ktoré ide do, na letisko A a niekto splňa všetky požiadavky, lebo tam nepotrebuje šengenské víza, ale môže sa stať, že lietadlo musí pristať inde a tam ho nepustia, pretože to je tam, kde potrebuje vízum. My navrhujeme, aby došlo k úplnej harmonizácii vízového kódexu medzi všetkými členskými štátmi európskeho priestoru. Ak máme právny doklad, aj tak existuje niekoľko vstupných podmienok, ktoré musíme prekontrolovať a jedna z nich je dĺžka pobytu v šengenskom priestore. A to znamená, že musíme kontrolovať pas a skontrolovať všetky vstupy a výstupy. To je veľmi časovo náročná činnosť. A tým sa dostávam k tej predchádzajúcej poznámke, že ak budete mať dlhšie víza s dlhšou dobou pobytu, napríklad teraz máme vízum, kde môžete zostať 90 dní v rámci 180-dňového obdobia a máte v pase 20 pečiatok, tak ich nájsť a vypočítať tie všetky dni, tak to trvá a, a má to za následok dlhé čakacie doby na letiskách, čiže to má aj ekonomický dopad. Ďalej je to kontrola e, dôvodu motívu na cestu. Pre bruselské letisko je špecifické to, že máme veľké percento zamietnutí v dôsledku toho, že sa uviedol nesprávny dôvod cesty. Nie je to zdravá politika, že vydáte vízum, ktoré umožní cestovať, a potom niekomu na hranici e, dáte stopku, lebo vidíme, že dôvod cesty je nesprávny alebo nie je ten. Nie je to dobré pre túto osobu, ktorá stratila veľa času peňazí, nie je to dobré pre podniky, pretože letecké spoločnosti musia takúto osobu doviesť naspäť na svoje náklady, čiže sú to aj negatívne dopady. A ďalej vidíme aj to, že sú veľké rozdiely medzi viacerými krajinami. Na našom letisku zo všetkých ľudí, ktorých sme odmietli na hranici, 60% až môže predstavovať dôvod e, nesprávneho účelu cesty. E, prečo? Nevieme, prečo je to tak keď sa bavíme s kolegami z iných krajín, tak vidíme to, že niekedy používajú inú metódu. A druhá vec je, že Belgicko je malá krajina a väčšina pohraničiarov je viacjazyčná, hovoria 3-4 jazykmi a takto je pre nich jednoduchšie klásť otázky mnohým cestujúcim a v iných krajinách to zrejme tak nie je. Aj to môže byť dôvod. Ale ak chceme mať v Európe integrovaný systém, tak musíme nájsť riešenie tohto problému. Ďalej výmena informácií. To, čo vidíme, je, že v systéme VIS ak máte niekoho v tej prvolíniovej kontrole, tak to, čo nájdeme ako informácie vo FIS, je vlastne len to isté, čo je na tom fyzickom doklade FIS, teda na tom víze. A v mnohých prípadoch existujú aj ďalšie doplnkové informácie a to je práve napríklad povedzme ten motív, dôvod cesty a tieto extra informácie by tam mali byť a vo väčšine prípadov tam nie sú. A takto by sme mohli aj vyriešiť ten problém, ktorý som naznačil. Teraz zmena e, vízového systému, dopad, ktorý to má na služby, kontroly pri hraniciach, ako aj na prvok bezpečnosti. Ak bude systém koherentný, dobrý, harmonizovaný, tak nemá dopad na kontrolu, pohraničnú kontrolu. Pokiaľ ide o návrhy spravodajkyne, tak e, je tu otázka podporných dokladov sme za to, aby už nebolo potrebné predkladať doklad, ktorý e, sa týka ubytovania. Niekto, keď dneska príde na letisko, tak má rezerváciu v hoteli, ale je možné, že urobil túto rezerváciu, keď e, vystúpil z lietadla a potom ju zruší 10 metrov za kontrolou. Takže ak treba niečo zrušiť, tak toto by som navrhol, lebo to vôbec neovplyvní zásadne bezpečnosť alebo kvalitu kontroly na hraniciach, potom odvolanie proti zamietnutiu víz, víza, Ja sa nemôžem vyjadriť tomu, čo sa robí na konzulátoch a, posky- a dávanie víz tam, ale ak by bolo možné odvolať sa proti rozhodnutiu, ktoré sme urobili na hranici, tak to si myslím, že sa nad tým treba veľmi zamyslieť, ako by sme to mali spraviť. To môže mať totiž veľký dopad na fungovanie pohraničnej hraničnej kontroly. Pokiaľ ide o bezpečnosť a migračné rizika, tak kontrola e, žiadateľov o e, turistické víza môže spomalovať teda celý ten proces kvôli tým jednotlivým pečiatkám, ale najväčšou vízu je e, prechádzanie cez vnútorné hranice. Niekto môže žiadať o belgické alebo francúzske víza, ale musíme si uvedomiť, že niekto to nepotrebuje e, víza pre nejakú krajinu A, existuje, ale už ho nemôžete skontrolovať, kam ide v rámci šengenského priestoru, lebo už nemáte vnútorné eh, hranice. V skutočnosti je to naozaj veľmi zložité. Rozširovanie eh, eh, možnosti žiadať o víza to tiež za sebou prináša určité problémy. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, či by sa to malo rozšíriť alebo zúžiť, ja by som chcel iba poznamenať, že bezpečnosť sa neobmeduje iba na víz alebo SIS, ale je tam ešte aj veľa ďalších prvkov, ktoré e, musíte zvážiť predtým, než príjmete v tejto súvislosti nejaké rozhodnutie. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Ďakujem všetkým našim rečníkom a po týchto všetkých veľmi zaujímavých názoroch by som chcela e, vytvoriť priestor pre e, otázky. E, to teraz dáme aj zástupcovi lotyšského predsedníctva. A najprv teda pán Baker e, ako tinový spravodajca EPP. Ďakujem pekne, mm, pani predsednička. Ďakujem e, všetkým, ktorí sa zúčastňujú na tohto veľmi kvalifikovaného vypočutia. Pre mňa je toto naozaj veľmi dôležitá téma. E, v prvom rade by som chcela stručne poďakovať pani Fajon, spravodajkyni, ktorá prevzala túto tému len prednedávnom a naozaj veľmi dobre postupuje. Chcel by som vám eh, zablahoželať, eh, pokiaľ ide o IFS, e, eh, tak ako poznám vaše kroky v Istambule, VFS, veľmi priateľsky, všetko vybavujete veľmi profesionálne. A pritom sa tam naozaj neprimajú žiadne vízové rozhodnutia a všetko sa deje naozaj plne na konzulátoch. Takže toto hodnotím naozaj vynikajúco. A potom mám otázku pre pána e, Dejagera. Vážený pán e, konzul, v prvom rade by som vám chcel poďakovať za to primárne sústredenie sa na bezpečnostný aspekt, to ste veľmi dobre popísali. V tejto súvislosti by som ale chcel vyjadriť eh, moje absolútne pochybnosti v tom zmysle, že eh, otázky humanitárnych víz eh, tu nemajú čo robiť. Je tu jasný cieľ vízového kódexu prirodzene e, primať sa to má týkať krátkodobých víz, e, obchodných účelov, turiz, turizmus, e, obchodné pracovné cesty. Prirodzené musí byť pre Európsku úniu, aby táto humanitná téma bola veľmi dobre spracovaná, ale nie v tejto súvislosti, nie s týmito ostatnými témami. Ja myslím, že to je veľmi dôležité. A potom e, tie ďalšie otázky, keď hovoríte, aké máte skúsenosti s týmto, aké máte skúsenosti s humanitárnymi vízami v e, tej krátkodobej oblasti, sú tu vôbec nejaké a netýka sa to potom priamo e, žiadosti o azyl? A to je moja prvá otázka. A potom druhá otázka. som veľmi rád, že ste aj takto nakrátko, eh, v krátko a v krátkej dobe prijali naše eh, pozvanie, pretože vy naozaj eh, musíte žiť s tým, čo my tu príjmame. Vy ste teraz v praxe. A máme tu novú formu víz, pán Gurtebeke. E, ide o e, teda e, turistické víza, ktoré sa udelujú iba na 15 dní a majú platiť iba v členskom štáte, ktorý ich vystavuje. Ale ani na konzuláte, ani v outsourcovanej agentúre sa neudelujú, ale na hraniciach. Pýtam sa teda, ako vidíte tento e, návrh z praktického pohľadu, pretože predsa len e, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti musí potom e, príslušný pracovník zhodnotiť v priebehu sekúnd a táto práca na konzulátoch trvá dní či týždne. Takže mohli by ste sa k tomuto vyjadriť, ako to hodnotíte. V tejto súvislosti myslím napríklad na to, že potom nebude môcť prebehnúť bezproblémové vydávanie na hraniciach, ak by eh, tu mali príslušníci ešte aj takúto novú zodpovednosť. Ďakujem. Teraz už máte eh, slovo vy, pán Depris. Ďakujem, pani predsednička. Chcem by som poďakovať všetkým expertom, ktorí sa dnes vyjadrili. Zazneli tu aj konkrétne e, podnety, tie som si zaznamenal. A chcem poďakovať pre všetkým pánovi Dejagerovi. Povedal, že to, že sa to má udelovať zdarma, nemusí byť vždy také výhodné. Môžete e, k tomu povedať ešte niečo viac? No a potom k tomu, že Eh, či by teda niečo mohlo aut- eh, automaticky prebiehať alebo automatické udelovanie. Môžete sa k tomu ešte vyjadriť bližšie na humanitárne víza. Ja som za humanitárne víza. Pamätám sa, že sme o tom už diskutovali za prítomnosti zástupcu komisie. Ten sa domnieval, že by to nezodpovedalo um, rámcu vízového kódexu. Ten hovoril, že v jeho rámci by sa uh, humanitárne víza udelovať nemali. A moja otázka znie, aké sú argumenty tých, a tu sa obraciam na pána Giberta. Prečo by sa takéto niečo malo zavádzať? Zatiaľ nie som presvedčený. A teraz otázka pre e, pána Kurzebeka. Ak tomu správne rozumiem, je dosť veľa ľudí, ktorí majú mm, vízum, ktoré bolo podľa určitých pravidel e, udelené, Zastavím sa na Zaventemské letisko, ale nie je im dovolený vstup na územie Belgicka. Hovoríte, že 60 takýchto prípadov mm, mm, tam je ten dôvod nejako spojený s ich cestou. Mohli by ste to mm, ešte bližšie vysvetliť? Ja som to správne pochopil, by ste si prijali, aby ten dôvod pre ich cestu bol zachytený aj v systéme VIS, lebo nie je možné, aby sa obmedzili kanály, ktoré vedú od uh, udelenia víza k, udeleniu, e, k povoleniu vstupu. Dalo by sa tam nejako toto ošetriť, aby sa to eh, nejako prepojilo? Pán Bony, ďakujem pekne za zorganizovanie tohto vypočutia, za všetky prezentácie. Eh, v prvom rade otázka mm, pre eh, pána Rehagera. Takže keď máme automaticky hovoriť o registrovaných cestujúcich e, vo BIS. E, z vašich skúseností považujete e, to za potrebné, aby tu bola takáto možnosť pre konzuláty, aby žiadali žiadateľov, aby sa dostavili za účelom interviu ak by teraz sa vyžadovalo takéto osobné stretnutie. A potom, pán Garko, mohli by ste nám eh, poinformovať, ako eh, ten vízový informačný eh, systém, ako to bude hm, ďalej prebiehať, aké podrobnosti tu máte s tým ďalším fungovaním. Potom pokiaľ ide o návrh rekastu vízového kodexu, predsedníctvo navrhuje zaviesť nový článok o vízových poplatkoch, E, táto téma v pôvodnom návrhu nebola. Nové ustanovenie umožňuje komisii regulovať počet, e, teda výšku e, týchto poplatkov, pričom by sa mali zohľadňovať tzv. administratívne náklady. Čo by ste si mysleli o takomto návrhu? Považovali by ste e, e, ho za e, v súlade so zájmami žiadateľov o víza? Neohrozilo by to atraktivitu Európskej únie ako turistickej či obchodnej destinácie? Ďakujem, pani Stevens. Máte slovo. Thank you. Colleagues, Chairwoman. Vážení kolegovia, Chcela by som e, povedať pár slov o e, humanitárnych e, vízach z právnej perspektívy. It's, there is no such possibility for these visas under the current visa code. Ako tieňová spravodajkyňa a teda právnička som silne presvedčená, že sa tu umožňuje iba pobyt na 90 dní. Žiadatelia o azyl však zamýšľajú zostať e, dlhšie. To sa dá pozmeniť, áno, aby sme, im, e, aby sme vyšli úsled ich e, potrebám, ale prečo by sme mali meniť víza za takýmito azylovými účelmi Európska komisia, myslím, so mnou súhlasí, že by to bola veľká chyba. Pokiaľ ide o politiky, tiež by to znamenalo otvorenie hraníc bez precedentným spôsobom a momentálne toto je národnou výsadou, ale mohlo by sa dostať teda štandardným e, právom. Toto znamená, že európske e, súdy by mohli začať interpretovať e, inú legislatívu a diktovať členským štátom, za akých podmienok dovolia ľuďom vstup na ich územie podľa Dublinu tu vidíme inú e, tendenciu. Teraz sa členským štátom je zakazované e, odsunúť e, žiadateľov do iných členských štátov za určitých podmienok. Takže pomyslite si, aké boli dôsledky, ak by sme tu mali takéto víza pre kohokoľvek, kto si iba myslí, že je v zložitej situácii Naozaj si e, e, želám, aby moji kolegovia si prečítali e, systém VIS a šengenský systém a premysleli si to ešte. Práve som sa vrátila zo sírských hraníc, navštívila som tam takisto aj v Jordánsku utečenský tábor pre sírčanov Nemám pochyby, že všetci z nich by e, e, zajtra stáli v rade a žiadali od, e, o, o víza z humanitárnych dôvodov, ak by teda sa toto stalo, ale každý z vás by urobil to isté, samozrejme. Bezpečnostný dopad pre jednotlivé členské štáty by bol naozaj zmenený, ak by sa požiadavky pre víza EÚ urobili menej prísnymi, než ako to vyžadujú momentálne niektoré národné systémy. A takisto, ako chcete zabezpečiť, že 90-dňový limit eh, pre návštevy a 108-dňové eh, obdobie sa eh, bude dodržiavať, ako to chcete v realite vymáhať. A mám aj obavy, pokiaľ ide o rozširovanie roz, rozsahu pôsobnosti vízového kódexu za humanitárnym účelom. Značne by to zvyšilo nápor na konzuláty, zvyšilo byrokraciu a náklady e, pre ten e, pôvodný e, zámer, prečo sa majú vydávať víza. A potom rozšírenie vízového systému humanitárne účely, to by podrilo aktuálne platnú legislatívu a mohli by sme očakávať vysoký prílev migrantov takéto niečo, takéto hrozby už e, tu e, sú aj tento týždeň. Takže e, toto by sa samozrejme znamenalo aj väčšiu záťaž pre konzuláty. Takže ako si myslíte, že humanitárne víza sa vlastne majú spracovávať? Prosím, toto si treba naozaj premyslieť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, to bude priestor pre odpovede. Would you like to give an answer? Please. Bon, alors on euh, plusieurs questions. Alors la... Ah. Zaznelo tu viacero otázok, ktoré sa týkali humanitárnych víz. Ja osobne z toho e, právneho pohľadu mám dojem, že humanitárne víza vôbec nespadajú do, rízem, e, do systému vízového kódexu. Ten sa týka krátkodobých víz, 80 dní v rámci 180 e, dní, kedy pred vypršaním víz je potrebné aby táto osoba, ktorá o to žiada, musí vycestovať. Je to tam čierne na bielom. A pokiaľ chcete e, zaviesť, e, alebo teda, teda víza, ktoré by sa udelovali na dlhšie obdobia a udelovali by sa e, osobám, ktoré by mali v šengenskom priestore ostať oveľa dlhšie, tak v tomto okamihu sa to už vôbec netýka týchto krátkodobých víz a už to spadá pod dlhodobý pobyt. A tu začína už platiť vnútroštátne právo. Tieto veci teda eh, by sa nemali miešať, nemám nič proti humanitárnym vízam, ale v tomto rámci nie je možné o nich diskutovať. A potom dôsledky pre konzuláty. Viem si predstaviť, eh, ako, alebo predstavujem si, ako by to vyzeralo napríklad na konzuláte šengenského priestoru v Turecku. V momente, kedy informácia, podľa ktorej šengenský konzulát bez nejakého e, dokumentu alebo podkladu má vydať výhysa na základe ktorých je možné sa usadiť v šengenskom priestore. To by bol totiž to cieľ takéhoto víza. Viem si predstaviť, že teda počet osôb, ktoré by e, sa pokúsili dostať na konzulát a požiadať o takéto e, vízum, pretože hovorím, že pokúsili, pretože my takéto kapacity samozrejme nemáme, by bol naozaj obrovský. Viem si predstaviť, aký e, e, zhon by tam nastal okolo toho, keď máte niekoľko tisíc žiadostí. Tam nemusíte robiť príliš veľa kontrolných opatrení, pretože osoby, ktoré o toto vízum žiadajú, alebo žiadajú o azyl, sú medzi nimi väčšinou aj osoby, ktoré sa tam dostali z iných dôvodov. ktoré eh, nie sú až eh, tak eh, teda vhodné. A ako by konzulát mal spracovať také množstvo žiadostí v krátkej dobe? Veľmi rýchlo by došlo k niečomu, čo existuje v niektorých španielských enklávach v Maroku. Predstavujem si, že by to vyzeralo takto nejako. Ale môžem sa samozrejme míliť predtým, než by sa takéto niečo zavedlo, by sa muselo vytvoriť veľmi seriózne hodnotenie dopadov. Takže toľko k otázke humanitných víz. A potom dopady poskytovania zdarma. To je prepojené s určitými odôvodneniami alebo dôvodmi pre víza osoba, ktorá chce sa zúčastniť nejakého seminára, ktorý usporiadova nejaká mimovládna organizácia, bude e, teda žiadať o takéto udelenie víz zdarma. Dobre, s tým môžeme súhlasiť, ale pokiaľ by konzulát mohol v takomto prípade udeliť vízum na e, dlhú dobu, môže potom toto vízum naďalej udeliť zdarma. Takže ako vidíte, E, toto za sebou môže prinášať ďalšie problémy. Ja som ich zažil v Alžírsku. Bolo to naliehavé, e, musel to urobiť zdarma, ale keď to robím zdarma, má to nejaký dôvod a e, bude to platiť na niekoľko dní. A v Alžírsku väčšinou udelované víza boli na obdobie 1 mesiac až 1 rok, e, išlo viac násobné vstupy a daná osoba e, za to radšej potom zaplatila. Takže tu je lepšie byť e, skôr opatrný, ak to chcete zaviesť, aby to bolo zdarma. Pretože tam ide o to, že tie víza sa vtedy majú udeliť za nejakým konkrétnym účelom. A tretia otázka. Majú sa automaticky udelovať eh, niekoľkonásobný vstup. V Alžírsku eh, tomu tak bolo, áno, z rôznych dôvodov. Viete si predstaviť Alžírčana, ktorý ide do Francúzska. Raz je tam kvôli eh, obchodu, kvôli práci, potom tam ide s rodinou, v rámci cestovného ruchu, po tretie tam ide navštíviť rodinu. Takže ale Rovnako teda, keď eh, príde, za, potom má, navštívi rodinu a zostane v hoteli, nezaplatí potom hotelový účet. Mal som takisto aj um, situáciu, eh, kedy bol účet za 17 miliónov eur a to bola iba špička ľadovca. Takže ja si myslím, že automatickosť je dobrá do určitej miery, ale musí to byť naozaj primerané. Je treba preveriť, že či osoba naozaj rešpektuje určité pravidlá. Ja by som si skôr prijal, aby sme tu boli trošku obozretnejší. Na jednej strane môže byť tu určitá automatickosť, ale v praxi je potrebné veci aj tak mať pod kontrolou a veci preverovať. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pán Gilbert Chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem pekne. Ja si tiež niekedy hovorím, že čo tu vlastne robím, keď e, som túto diskusiu počúval, pretože ste mi hovorili, že mám hovoriť o humanitárnych vízach a teraz sa tu hovoria vlastne ľudia, že nemáme sa vlastne vôbec o čom baviť. A ja som vlastne prišiel presne kvôli tomu, tak keď je situácia taká katastrofálna e, na hraniciach Európskej únie, tak to znamená, že vždy budete hovoriť, že aké je to nebezpečné, koľko tu je rizik a ešte viac rizik. A od začiatku roku už zomrelo koľko ľudí, tisíce ľudí prichádzajú zo Somálska, zo Sýrie a tak ďalej, majú rôzne dôvody a Európska únia respektíve pýtajú sa Európskej únie, že či im môžem pomôcť a čo urobiť s ich situáciou. No to nie je uvedené v nejakom kódexe, ani v tom kódexe, o ktorom tu dnes hovoríme, ani v inom kódexe, takže vlastne v rámci čoho vyriešite e, situáciu týchto ľudí, ktorí čakajú na Prahu Európy. Toto je otázka bezpečnosti, ale tiež je to otázka eh, hospodárska, otázka práva. Samozrejme, táto otázka je tu vždy. A keďže táto situácia je prakticky nevyhnutelná, respektíve nedá sa jej vyhnúť, je treba ju riešiť. A vy hovoríte o tom, že budete klásť ešte ďalšie prekážky a bariéry, pretože to do sebou je riziko. Riziko tu bude predsa vždy a to sa vypočítať nedá. Ja som sa snažil povedať toľko, že keď chcete humanitárnu ten víza, tak je dôležité, aby na to pristúpili všetky členské štáty. A keď e, nie, tak potom je lepšie, keď žiadny humanitárny vízum nebude a potom treba prijať nejaké iné opatrenia na hranici a nejakým spôsobom zabrániť tým, ktorí umierajú v Stredomorí. Predsednička, e, otázka bola adresovaná vám. Chcete na ňu zodpovedať? It's okay. Yeah. Sorry for the technical difficulties. Now, with regards to the present role. No už, pokiaľ ide o tú súčasnú úlohu, ja ako som spomínal, budúci týždeň, 23. júna, uh, je tu stretnutie a potom po letnej prestávke 14 septembra príde na program Rusko, teda v júni ešte Ukrajina, potom 12. oktobra budeme mať e, Japonsko, Čínu, Mongolsko, Južnú Koreu, aj Severnú Koreu, aj Tajvan a potom začiatkom novembra pôjdeme do regiónu 20, to je Bangladeš, Bhutan, India, Maldivy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka a koncom novembra budeme pokračovať e, ostatkom regiónov 21, 22, 23, 20, tri je Andora, e, San Marino, Svetú stolicu šengenské štáty, čiže do konca novembri by sme mali dokončiť e, globálnu informáciu o VIS, Information System, teda o VIS a do, nepredpokladajú sa žiadne technické problémy ani s centrálnym systémom, ani zo strany členských štátov, ani neočakávame nejaké technické problémy keďže máme teraz zvýšenú kapacitu a k tomu, ako riešiť túto osvetovú kampaň. Takže všetky technické podmienky máme splnené, tak a veríme, že VIS e, sa spustí globálne do konca tohto roku. Ďakujem pekne. Gilbert. Nuž, pokiaľ ide o otázku, bola tu otázka, ktorá sa týkala um, víza. Pred niekoľkými rokmi som pracoval ja na v e, kontrole lodí na e, námornej morskej hranici a tam sa vlastne udelovali víza prakticky v prístave asi 10 tisíc víz ročne pre námorníkov. A posádky lodí a tí museli vlastne sa dostať z lode na letisko a udelenie takéhoto víza e, to je viac. To nie je len obyčajná nálepka, to, ale to je oveľa viac práce, čo za tým stojí a naozaj je potrebné mať predtým určité informácie. Informácie na, in, na konzulátie musia byť dispozícii a tie informácie, ktoré sú na konzulátie, musia byť dispozícii tam na tom mieste, kam, kde sa udáva, udeluje to vízum a tam to, e, na tom mieste potrebujeme tie informácie, čiže koľko času trvá udeliť e, jedno takéto vízum. A sú to ľudia, ktorí, ktorí sú tam zamestnaní a majú k dispozícii aj, aj informačné technológie a podobne, ale to, na tu, pracuje sa na tom pridelení víza jednak v teréne, priamo na, hranič, na hranici, ako aj v úradoch, v kanceláriách a podobne. Takže niekoľko dní predtým e, treba dať žiadosť, e, tak aby bolo možné toto vízum pripraviť, pretože keď príde osoba už priamo na hranicu, tak centrála už má informáciu, pretože už to bolo spracované, spracované vízum udelené a môže byť udelené potom priamo na hranici. No a pokiaľ je to o, ide o otázku, utečencov, ktorí cestujú kvôli cestovnému ruchu do Európy a na hranici by mali obdržať víza. Áno, pokiaľ ide o odôvodnenie takejto cesty. Niekedy uvádzajú, že chcú študovať napríklad e, flámskych maliarov, ale keď sa ich spýtate, tak nedokážu uvieť ani jedno meno flámskeho maliara. Takže tu naozaj je možné potom pochybovať o tom, že majú, e, alebo že sa venujú príslušným štúdiam, že majú naozaj dôvody na takúto cestu. A potom, keď e, máme v Bruseli 1200 až 1300 takýchto osôb, ktoré sú na hranici odmietnuté, to predstavuje asi dve osoby denne, tak e, vlastne je to 60 tých ľudí, ktorí sú odmietnutí, vlastne sú odmietnutí práve kvôli tomu dôvodu ich cesty. A my tieto osoby potom berieme akoby do takej druhej línie. A keď už vstúpime do kontaktu s týmito osobami a keď eh, už im kladieme naše otázky, a zistujeme situáciu a dôvody ich cesty a podobne, tak väčšinou sa veľmi rýchlo odhalí, že si prakticky vymyslia čokoľvek, len aby sa dostali do našej krajiny. A niekedy e, vidíme, že dôvodom cesty je práve v, v, napríklad e, pretože napríklad pri udelovaní víz e, sú tam rôzne informácie, ktoré sa týkajú mena a tak ďalej, určitých údajov, ale napríklad nie je tam uvedené dôvod udelenia víz a napríklad to by bolo tiež dôvod, keby takáto informácia bola udelená aj vo, víz, vo vízach ale to je otázka spolupráce s konzulátmi a pritom chápem, že tieto konzuláty už aj bez toho sú dostatočne zaťažené e, z hľadiska množstva práce. Zodpovedal som na vašu otázku. Predsednička, ďakujem pekne. Ja by som mohol sa chcela spýtať e, túto rečníkov za panelom, či by ešte chceli niečo doplniť. E, nech sa páči, ale skúste byť stručnejší. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aby som sa chcel ešte vrátiť k otázke pána Bodyho, ktorá sa týka poplatkov za víza e, pretože opäť pre cestovný ruch je to veľmi dôležitý aspekt. Ak máte rodinu štyroch e, cestujúcich z tretej krajiny, ktoré prichádzajú do Európy, v súčasnosti zaplatia 240 eur len pre za vízum. Nuž, ja neviem, že čo by sa, k čomu to stane, keď sa tento aspekt stane komitologickou otázkou, ale e, môj inštinkt, inštinkt mi hovorí, že členské štáty určite budú e, mať pokušenie využiť komitológiu na pokrytie administratívnych nákladov a potom budeme mať náklady 70, 80, 90 eur. Pravdepodobne to bude veľmi dobrodôvodenie aj e, administratívnymi nákladmi, nákladmi, ktoré za poskytovanie vonkajšej služby, ale napokon región sa z Európy stane drahá destinácia a z, už aj tak sme dosť drahou destináciou, keď vezmeme do úvahy všetky možné poplatky a dane, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch na e, služby v cestovnom ruchu. Ďakujem. Uh, just one comment referring to... No, ešte len jednu pripomienku, ktorá sa týka otázky pána Bonnyho, myslím, že dohoda o e, zjednodušení delovania víz už znižila ten pok- poplatok z náš 35 eur. No, myslím, že to by sme mali podporiť s týmto smerom. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Jogalande Kalego Kasilda, ktorá je vedúcou útvaru na DG Home Európskej komisie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať eh, za spravodajkyni za jej návrhy k eh, návrhu Európskej komisie aj za tú veľkú podporu. Taktiež eh, ďakujem aj za podporu od viacerých rečníkov. Tento návrh bol už predstavený v výboroch, takže ja nebudem tu vysvetľovať jednotlivé ustanovenia. Dotknem sa len tých hlavných cieľov tohto návrhu pre, eh, pre novelu výzového kódexu. Ide o modernizovanie, zjednodušenie postupov, aby veci boli rýchlejšie a naozaj harmonizované tak, aby sme naozaj prilákali viac eh, legálnych, legitimných cestujúcich, aby sme odťažili konzuláty. Tento návrh trh berie do úvahy aj súčasnú vizovú politiku, aby prispievala e, k ekonomickému rastu v EÚ. Zároveň komisia brala do úvahy aj primárny cieľ vizovej politiky, to je e, brániť neregulárnej migrácii a tiež zabezpečiť bezpečnosť šengenského priestoru. Takže komisia sa snažila dosiahnuť rovnováhu medzi týmito dvomi záujmami, čiže prevencia neregulárnej migrácie, ale zároveň uľahčiť legitímne spojené s cestovaniem. Ja by som mohla sa tu vyjadriť niektorým myšlienkam, ktoré odzneli tu počas diskusie. Nebudem reagovať na všetky otázky. Niektoré z, e, sú riešené vo vízovom kódexe a myslím, že my sme niektoré z vašich obáv už pokryli. Pokiaľ ide o otázku e, pokiaľ ide o ten register víz, e, víz pre tých, ktorí sú pravidelnými cestujúcimi. Komisia je pripravená dôkladnejšie preskúmať tieto ustanovenia a urobiť určité zmeny, ak to bude potrebné, ale len s tým cieľom, keď je konečný cieľ uľahčenia vydávania víz pre túto kategóriu občanov či osôb, to, to, je, to sú osoby, ktorým je udelené vízum na, buď na dlhšiu dobu alebo viacnásobný vstup. E, to znamená, že to si do určitej míry bude vyžadovať trošku lepšiu analýzu tých žiadateľov, tzv. neznámych žiadateľov. Pokiaľ ide tá otázka automatickosti a ako sa to aplikuje, môžem povedať len toľko, že zatiaľ sú ešte len vtedy, keď sú splnené podmienky, vtedy konzul má určitý manevrovací priestor, aby situáciu vyhodnotil a nie je žiaden taký úplne automatický mechanizmus. Čiže najprv musia byť splnené všetky podmienky. Ďalej z hľadiska možnosti vyplnenia žiadosti online, to už je možné v mnohých členských štátoch, aj v prípade viacerých konzulátov je to užitočné, lebo tým pádom sa dajú dáta okamžite dostanú do uh, datových systémov. Tiež je to dôležité aj pre tie krajiny, kde majú problémy s internetom, tak tam je možnosť aj papierová podažerosť aj online. Ďalej komisia tiež navrhovala určitú zmenu v poplatku, teda aby to bolo znížené zo 60 eur na dokonca na 30 eur, čiže to by malo byť maximum. Uh, aj by to malo byť v súlade so súčasným kódexom na tejto úrovni. Komisia takisto uvažovala o určitých e, možných výnimkách. A tu tiež by súviselo s harmonizovanou žiadosťou, pretože ju používajú rôzne a tie, tieto dôležité z hľadiska rovnakého zaobchádzania so všetkými žerateľmi Ďalej, Eh, mohla by som povedať, že 70 žiadateľov platí 35 eur za, ako poplatok na báze eh, zjednodušeného režimu a pokiaľ ide o rozpočet, na to nesmieme zabúdať. Čiže návrh komisie podľa nás je aj v tomto vyvážený. Eh, právo na odvolanie toto bolo zavedené už aj v súčasnom výzovom kódexe, ako povedala spravodajkyňa E, prebieha aj konanie proti niektorým členským štátom, aby zahrnuli aj právo na odvolanie na justičnom orgáne. Komisia e, to požaduje, pretože to je v súlade s chartou základných práv a e, vidíme, že teraz toto už je pokryté vonk, poskytovateľia vonkajších služieb. Tu boli viaceré vyjadrenia na túto tému a názor komisie je taký, že poskytovať externí poskytovateľia výrazne prispeli k tomu, aby sa konzulát priblížil žiadateľom, takže došlo naozaj k uľahčeniu podávania žiarostivý a tiež e, bola tu lepšia pomoc tých žiadateľom, ktorí žiadali vo výzum prvýkrát, aj z hľadiska analýzy jednoducho bolo to pozitívne. E, my súhlasíme aj so spravodajkyňou aj ostatnými, že musíme robiť návrh v rámci novely, aby sme zabezpečili aj monitorovanie e, tých poskytovateľov externých služieb, ale nemyslíme si, že keď sa vrátime späť k tomu tzv. last resort, by to pomohlo e, tým žiadateľom a nepomohlo by to asi ani konzulátom. Ďalej, pokiaľ ide o rôzne spôsoby spolupráce medzi konzulátmi, komisia aj by bola za flexibilný právny rámec, pretože e, boli tu ten návrh spoločných e, žiarateľských centier, ale nie sú nadšené až tak veľmi členské štáty, takže um, my sme pripravili preto určitú takú flexibilnejší rámec, aby sa vzala do úvahy, vzali do úvahy aj miestne podmienky a členský štát sa potom môže rozhodnúť, čo je najvhodnejšie pre nich z hľadiska konzulárnej spolupráce. A v neposlednom rade, ehm, pokiaľ ide o humanitárne víza, alebo tie skôr povolenia, ako ich nazýva komisia, Komisia e, byla e, v prípade členských štátov výzvu, aby plne využívali právne prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre tie osoby, ktoré potrebujú ochranu. To môžu byť súkromné osoby, mimovládne, e, sponzorov, osoby, ktoré sa spájajú v rámci spájania rodín a podobne. Ďalšie ďalšia otázka, to bude prejednávaná na JHA. E, takisto e, sa by, to by malo zahrňať a takisto aj lekárske ošetrenie. Avšak e, komisia si nemyslí, že na toto bude, potrebné, bude potrebný právny nástroj. 90 dní, 100 dní, 120 dní a ochota vrátiť sa a podobne, prípadne readmisie. Tieto všetky otázky nie sú celkom e, dostatočne zadefinované, čiže osoba musí byť e, najprv musí zostať trošku dlhšie v EÚ a potom, keď je dlhšie, potom buď dostanú rezidentné víza, alebo ak sú už tu, tak zostanú dlhšie. Čiže toto sú pripomienky k niektorým vašim otázkam a ďakujem, že ste pozvali sem komisiu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som rada dala slovo pani Majra Roze, ktorá je predsedničkou pracovnej skupiny pre víza e, lotišského predsedníctva. Čiže ako vyzerá teraz táto otázka v rade? Vážení pani poslanci, milí kolegovia, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie e, na dnešné rokovanie. Veľmi rada vás budem informovať o prebiehajúcich prácach v Rade v súvislosti s e, navrhovaným balíkom vízovej legislatívy. Vieme, že sa pracuje na novom znení vízového kodexu, ako aj na návrhu o obežnom alebo cirkulárnom cestovaní, ďalej o vykonávacom predpise pre Schengen a podobne. Budem sa venovať v prvom rade téme vízového kódexu. Chcem povedať, že práve tento návrh vízového kodexu predstavuje prvý veľký krok smerom k spoločnej vízovej politike. Vytvoril sa harmonizovaný systém, ktorý umožňuje legálne, ktorý uľahčuje legálne cestovanie v rámci EÚ a úspešnejšie bojuje proti nelegálnemu pristahovalectvu. Komisia predložila svoj návrh v apríli minulého roka a to bol ďalší dôležitý krok správnym smerom. Potrebujeme spoločnú vízovú politiku, ktorá sa bude ďalej rozvíjať a aktualizovať, aby EÚ bola priťažlivejšou pre príslušníkov tretich štátov, aby sme mohli lepšie upravovať e, bezpečnostné a ekonomické aspekty Lotyšsko koncepčne podporuje tieto ciele a v poslednom semestri veľmi aktívne pracovalo na tom, aby sme spoločné ciele dosiahli. Riešenie alebo práca s návrhom komisie v pracovnej skupine pre víza v Rade sa začala v apríli minulého roku, ako sa to už spomenulo. A to bolo počas greckého predsedníctva a potom pokračovalo Taliansko v tejto práci a počas lotišského predsedníctva hneď na začiatku v januári sa začalo pracovať na texte článok po článku a to sme dokončili. A ako som povedala, išlo o prácu, ktorú začali už predchádzajúce predsedníctva. Tento návrh je mimoriadne dôležitý pre lotišské predsedníctvo. Je to prioritný návrh. Vypracovali sme mnoho kompromisných návrhov. Mali sme veľmi čulú výmenu názorov s členskými štátmi, aby sme získali predstavy všetkých a celkovo sme, v pracovnej, sme sa stretli v pracovnej skupine pre víza 5 krát počas nášho predsedníctva, aby bola diskusia štruktúrovaná, prišli sme s kompromisnými návrhmi k týmto bodom. Poprvé, vymedzenie e, žiadateľov registrovaných vo VIS, potom vymedzenie pravidelných cestujúcich registrovaných vo VISE, ako aj uvažované uľahčenia pre žiadosti o víza, potom pokiaľ ide o lehoty, e, to bolo podanie žiadosti, predbežná konzultácia, vydanie. Riešili sme aj otázku poplatkov za víza a cestovného poistenia. Aj tam sme pripravili kompromisné návrhy. Musíme aj povedať, že sme riešili nielen tieto otázky, e, ktoré si zaslúžili hlbokú diskusiu, ale náš čas je obmedzený a preto sme si mysleli, že je rozumnejšie zamerať sa na niektoré obmedzené otázky. A tieto otázky boli vyšpecifikované vzhľadom na ich význam pre členské štáty. Spravili sme všetko preto, aby sme mohli zohľadniť všetky názory a želania členských štátov pri vypracovaní kompromisu. Pri kompromise nám záležalo najmä na rovnováhe medzi uľahčenou uľahčeným postupom pre žiadateľov bona fide, ako aj bezpečnostnými úvahami na druhej strane. Cieľ diskusie bol dosiahnuť zmysluplný pokrok v týchto otázkach a môžeme povedať, že sme dosiahli aj konkrétny pokrok tých ťažiskových otázkach, napríklad pri vymedzeniach, uľahčeniach, ako aj lehotách. Musím zdôrazniť, že diskusie o návrhu komisie v rade ešte prebiehajú. Práca je veľmi intenzívna a rade je jasné, že je to dôležitá, relevantná téma, dôležitý návrh pre spoločnú vízovú politiku EÚ a tento návrh je dôležitý zo širšieho pohľadu pre ekonomiku, dopravu, vonkajšie vzťahy a podobne. Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že je to prioritná otázka pre nás a e, znamená to, že takto by sme dosiahli vyváženú vízovú politiku, ktorá by spravila EÚ príťažlivejšou pre príslušníkov tretich štátov, ktorí cestujú legálne samozrejme. A súčasne musíme zabrániť zneužívaniu a vytvoriť, zaručiť e, vysokú mieru bezpečnosti v Schengene. Lotyšské predsedníctvo predloží to, pod, odovzdá e, tento návrh nadchádzajúcemu triu Luxembursku a Luxembursko sa tým bude ďalej zaoberať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nastal čas na závery. Takže dávam slovo pani Zajan. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Chcem sa v prvom rade poďakovať všetkým rečníkom, každému, kto prispel k tejto veľmi užitočnej debate, pretože si myslím, že sme si tu vymenili veľa názorov, hovorili sme o tom, čo je potrebné, keď e, upravujeme legislatívu alebo modernizujeme tento dôležitý vízový balík, musím vás ubezpečiť, chcem vás ubezpečiť, že zohľadním všetky vaše pripomienky. Už ste počuli, už som pripravila na papieri moje prvé predstavy a ja viem, že nemôžem položiť nové otázky, zatiaľ nemám konkrétnu predstavu, ale sú veci, o ktorých budem konkrétne hovoriť ešte potom. Ja neviem, podporné doklady a podobne. Takže sú tam veci, ktoré ja podporujem, ale myslím si, že ešte budeme mať ďalšie možnosti o tom hovoriť. Ešte jedna vec na záver. Nesmieme zabúdať aj na pohľad e, uchádzača, žiadateľa. My chceme uľahčiť cestovanie, nechceme mať ďalšie náklady, Chceme, aby Európa bola príťažlivá v kontexte ekonomiky, turizmu pre mládež. To sú všetky kategórie cestujúcich a to je môj konečný cieľ. Budem týmto smerom pracovať, nebudem sa tak zameriavať na aspekt bezpečnosti, pretože dneska, keď sme hovorili o migrantoch a o tom, čo sa deje v Európe, bola to diskusia zameraná veľmi na bezpečnosť, ale nie na to, aby spriťažnila Európu pre ľudí, čo prichádzajú, aby uľahčila ich cestovanie. Ďakujem vám a teším sa na spoluprácu. I would like to thanks to our distinguished guests. Ďakujem, ďakujem vám, ďakujem aj váženým hosťom a ďakujem za vaše veľmi zaujímavé príhovory. Reporter. And now we need one minute break. Teraz si dáme minútovú prestávku, pretože e, prechádzame k druhej časti našeho e, e, programu a potrebujeme vymeniť panelistov. Takže o minútu začneme s druhou časťou programu. we invite uh, our next speakers, uh, Mrs. Lais Martens and Mr. Michael Dejager.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 Maybe. Yes. Okay. Dear colleagues, may I ask you to take a seat? Takže prosím, sadnite si, milí kolegovia. Začneme druhé rokovanie a chcela by som vás za poprosiť, keby ste Končíme teda našu prestávku a začneme s druhou časťou do nášneho rokovania a ideme sa zaoberať novým typom víz, turistických víz, kde by sa cestovalo na dlhšie ako, do, e, na, ako 90 dní, ale v jednom členskom štáte nebude dlhšie ako 90 dní. Takže najprv dám slovo pánu Ortofovi, Otto Foxovi za, na krátky úvod a potom e, ostatným hostiam a chcem vás upozorniť, keby ste dodržali rečnícky, rečnícky čas, prosím. Ďakujem pani predsednička. Skôr ako dám slovo ďalším rečníkom, chcem povedať niečo k tomuto turistickému vízu okružnému vízu, ktoré umož... je to nový druh víza, ktorý umožní zostať viac ako 90 dní v šengenskom priestore. Komisia spomína e, ekonomické výhody takéhoto okružného víza a e, znamenalo by to príliv možno až jednej miliardy pre Európu a myslíme si, že riziko nelegálnej migrácie a nedostatočnej bezpečnosti by je týmto e, znížené. Vlastne oblasť, kde by sme zavreli určitú bezpečnostnú dieru, pretože riziko nelegálnej migrácie je na bilaterálnej úrovni medzi členskými štátmi a tretími štátmi, napríklad Nový Zéland a Japonsko. Napríklad osobne som nemal žiad, nepočul žiadne problémy, že by boli nejaké bezpečnostné problémy s takými krajinami, ako som uviedol. A myslím si, že miera kriminality v Holandsku je vyššia ako v týchto krajinách a preto si myslím, že sú to veľmi príťažlivé víza pre turistov z Japonska alebo z Nového Zélandu. A takíto ľudia nemusia postúpiť takúto procedúru. Takže som aj veľmi citlivý, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti. Komisia tu niečo vydala 5. marca a ja viem, že regionálna nestabilita v subsaharskej Afrike, v africkom rohu, teroristické hrozby pre Európu sú silnejšie, než tomu bolo kedykoľvek v minulosti. A samozrejme, musíme sa zamýšľať aj nad bezpečnosťou pri pridelovaní víz a to sa týka aj cestovných víz, opakovaných víz a Existujú tu určité víza, ale bolo by naivné sa domnievať, že takéto riziko neexistuje, keď hovoríme o novom type víz. Nedá sa napríklad zrušiť letenka alebo rezervácia hotela po pridelení víz a je naozaj nepredstaviteľné, že by existovala zločinecká sieť, ktorá by falšovala výplatné pásky. Niektoré skupiny sa tu vyjadrili v prospech takéhoto víza, napríklad športovci alebo ďalšie skupiny, pretože sa domnievali, že by to napomohlo cestovný ruch a že by to bolo aj dobre pre členské štáty. Dneska tu už viacerí vystúpili a je jasné, že potrebujeme zabezpečiť rovnováhu medzi možnými ekonomickými prínosmi a zároveň musíme zabrániť ohrozeniu bezpečnosti. Pani Martens dobre pozná svet umelcov, lebo je riaditeľkou e Združení e, Líg Európy pre zamestnávateľov v oblasti umenia, e, výkonných umelcov a e, tiež chcem uvítať aj to, že tu máme pána Michela Dežegera, ktorý, ako sme počuli, bol v rôznych diplomatických pozíciách v mnohých oblastiach a má obrovské skúsenosti so spravovaním týchto vecí, má praktické skúsenosti a ďakujem aj ostatným účastníkom účastníkom aj z Európskej komisie, aj zástupkyni e, lotišského predsedníctva. Toľko niekoľko slov na úvod k tejto diskusii a odozdal by som slovo našim panelistom. Ďakujem. E, pani e, Marten, máte slovo na 10 minút. Ďakujem, dobré popoludnie všetkým a ďakujem Európskemu parlamentu za toto pozvanie. Zastupujem tu sektor hudby uh, uh, a performing arts a uh, som tu preto, aby som hovorila o možnosti vytvorenia lepšieho vízového balíčka. My plne podporujeme návrh revízie vízového kódexu, ale chceli by sme sa aj vyjadriť k návrhu nového okružného turistického víza, lebo sa to týka aj pre nás – Pracujem pre firmu, ktorá sa volá Eastern, možno to poznáte, túto firmu. Sme v Belgicku a uznávajú nás na celom svete. A máme tanečníkov, dramaturgov, ktorí boli ocenení vo svete. Napríklad sme pracovali na Anne Karenine, ktorá vyhrala Oscar a e, naša predstaviteľka dostala aj Oscara, pracovala pre laska Cirque de Soleil. Chcem uvieť niekoľko údajov pre našu spoločnosť roku 2013. Toto vidíte na priesvitke. Pracovali sme s 31 štátnymi dru, my, ro, príslušníkmi 31 štátov. Pracovali sme na rôznych e, turné a jeden z našich dielov, e, diel sa nazýva Puzzle. E, bolo to ocenené cero Olivier a za najlepší tanečný kus. Máme tam 20 tanečníkov, medzi nimi sú dvaja Kanadiania, jedna Južná Korea, jeden Japonec a 70 predstavení, tri štvrtiny v šengenskom predstavení. A teraz to bude zaujímavé, pretože máme tu naprave tie okružné otázky Turing issues. Kanadská tanečnička bola veľkou profesionálkou. Museli sme ju vybrať z, e, z utečeneckého centra Bruseli pre Južnej Kore, e, Južná Korea nedostala vízo, museli sme zmeniť lietadlo, ale musel tu byť, aby mohla tancovať, vystupovať. Japonský hudobník e, miesto toho, aby sa musel vrátiť do Japonska, žiadať o nové vízo, dával e, seminár v Londýne a potom mal problémy pri navráte. Takže ja som sa rozhodla, že nebudeme v turné pokračovať, že nedokážeme nájsť náhradu za týchto tanečníkov, pretože by to bolo veľmi drahé, alebo sme museli mať veľa generálok. Problém sme vyriešili pomocou belgickej vlády, ktorá nám dala výnimky na vstup do Schengenu cez Belgicko. E, takže aby sme mohli hrať v Lisabone, museli sme prísť do Bruselu. A ako som povedal, museli sme zrušiť niekoľko predstavení. With several ministers boli sme v kontakte s viacerými ministrami, bolo tam veľmi veľa zdržaní, odlišné interpretácie a samozrejme do hry vstupovali aj rôzne emócie, panika zo strany organizátorov a naozaj ohrozovalo, e, tieto vízové otázky ohrozovali našu, našu možnosť e, e, získať ľudí Združujeme naozaj 7 e, tisíc podnikov v tejto oblasti. Sme aj v e, asociácii európskych zamestnávateľov, je e, uznaná Európskou úniou. Tiež mám pre vás určité čísla. O našom sektore sme považovaní za najamerickejší a najrychlejší rastúci sektor a sme v centre európskeho hospodárstva predstavujeme 2,5 HDP, máme viac než 7 miliónov pracujúcich, veľmi veľa z nich v mladom veku. Prečo je cestovanie v našom sektore e, dôležité? už je to v našej DNA, e, žiadajú si to e, sledovateľia, ale E, sme samozrejme, e, samozrejme veľmi nás obohacujú aj iné e, kultúry. Všetci sme vlastne veľvyslancami pre umenie za naše krajiny. Prečo radi pracujú s rôznymi národnosťami? to tam nezohráva vôbec úlohu. Je to o skúsenostiach, zručnostiach, jednečnosti daných umelcov, ich kultúre Zároveň však e, si potom umelec so sebou berie e, svoje skúsenosti, ktoré nás nazbieral v Európe. Čo e, si myslia diváci, keď sa pracuje s rôznymi národnosťami? No už oni sa vôbec nezaujímajú nad národnosťou, prichádzajú kvôli obsahu danej show. Radi objavujú nové formy umenia, V eh, Pearl sme urobili viacero simulácií, pretože eh, to obmedzenie 90 dní eh, v rámci 6 mesiacov pre nás predstavuje bariéru a v dôsledku toho naozaj strácame značný príjem. Takže my by sme potrebovali konať na troch úrovniach. V prvom rade umelec, ak potrebuje po troch mesiacoch ísť domov, tak ak ho e, cesta stojí e, 1000-2000 e, eur, e, ak máme hovoriť za 3000 e, produkčných domov, tak hovoríme naozaj o 6 miliónoch e, ročne, e, čo nás to stojí. Potom tu máme aj nepriamy dopad. Umelec nie je istý, či nájde opäť prácu, žiadosti o víza, takisto sú veľmi náročné na čas a no potom, pokiaľ ide o firmy, je tam naozaj priamy dopad v tom zmysle, že e, poplatky za jednotlivé podujatia e, sú e, rôzne. Keď si to všetko ščítame, to sme 22 až 75 miliónov ročne tieto e, čísla sú možno e, podhodnotené. E, ja som tu rátala iba jedno podujatie ročne, niektorých majú 10 mesačne. A takisto teda pokiaľ ide o neistotu udelovania víz, nie sme si ani istí, či umelci sa budú chcieť vrátiť späť E, takisto potrebujeme investovať veľmi veľa času e, do tohto. E, komplexné je tu načasovanie, strácajú sa možnosti zamestnania a aj na ďalšej linii sú tu straty, pretože často používame outsourcing, ktorý sa nemusí využiť, napríklad technici, osvetľovači, catering, ak si zoberieme 500 eh, eh, eh, eur denne alebo 200 denne, rozpočet na 30 dní, tak je to 180 eur, ktoré sa mi zrealizujú, 180 miliónov eur, ktoré sa mi zrealizujú ročne. A takisto tu máme nepriame náklady spojené s tým, čo nespotrebujú, e, nespotrebujú spotrebitelia, ak sa nebude nejaké podujanie, e, podujatie konať. Takže e, my naozaj vychádzame z konzervatívnych výpočtov a teda straty môžu veľmi ľahko narazť na 500 miliónov eur a môžu predstavovať až 4 miliardy eur. Takže 1 euro investované do kultúry má návratnosť 4 až 8 eur do ekonomiky, takže my sme naozaj motorom pre hospodárstvo. A teda pre koho sú turistické víza, pre krajiny, ktoré vyžadujú víza, pre víza, ktoré sú vyňaté. Amerika, Kanada, Japonsko, krajiny s nižským rizikom pre migráciu. Takže záruky pre firmy. Hovoríme o firmách Bonafide, Oni e, sú veľmi e, napríklad známe na národnej úrovni e, pomocou príslušných zmluv chránia svojich zamestnancov. Tieto organizácie sú veľmi dobre zorganizované pracujú na základe kalendárov, ktoré sú už dlhodobo známe a naozaj eh, ošetria všetko, eh, catering, eh, cestu, ubytovanie, aj teda pokiaľ ide o dní, kedy umelci nevystupujú. Je tu nejaká, nejaká, nejaké migračné riziko, povedal by som, nie je to vyššie než teda v prípade iných situácií. Hovoríme tu naozaj o profesionálnych umelcov. Oni majú naozaj veľmi dobré referencie už. A potom tu mám poslednú e, stranu s určitými závermi z našej strany, takže zmena vízového kódexu a vytvorenie nových e, autorských víz e, vnímame ako absolútne nutné pre náš sektor. Zo strany Pearl už 10 rokov potom voláme a žiadame o riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávame. Takéto nové víza určite vytvoria rast a pracovné miesta, Ak ich nevytvoríme, tak budeme strácať ďalej 1 miliardu eur ročne pre e, firmy, ktoré e, e, sú v Európskej únii, ale aj jednotlivé krajiny budú mať nižší príjem z víz. A pokiaľ ide, a toto boli samozrejme iba európske firmy, ale toto číslo sa znásobuje, ak do úvahy vezmeme aj neeurópske podniky. A napokon takéto e, nové toxické e, víza by boli určite dobrým e, dobrým nápadom. Máme totižto obrovský potenciál v našom sektore, ktorý nemôžeme využiť práve kvôli výsovým obmedzeniam. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem vám, ďakujem pani Martens. A teraz si opäť vypočujeme eh, Michela de Žagera eh, z francúzského generálneho eh, konzulátu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. 15 rokov môjho života som strávil vo funkcii generálneho konzula v Japonsku, v Kanade, na pobreží Slonoviny a v Alžírsku. Počas mojej kariéry som 5 až 6 krát počul hovoriť o problémach osob, ktoré naozaj potrebovali vízum na viac než 80 dní v rôznych krajinách šengenského priestoru. Takže môj prístup e, na prvý pohľad je taký, že je to taký fiktívny problém. Áno, je tu určité právne vákuum, ale neplatí pre všetky národnosti. Pokiaľ ide o Japonsku alebo Kanadu, tam máme bilaterálne dohody o vyňatí z vízovej povinnosti. Ostatné šengenské krajiny e, to poznajú tiež, takže Napríklad niekto ako Japonsko má bilaterálnu dohodu s Francúzskom, tak eh, daný občan tam môže dostať 3 mesiace, 180 dní. A pokiaľ má identickú dohodu s nejakou inou krajinou, Belgickom napríklad, eh, môže tam ostať tiež 180 dní. Takže tento problém je no, pomerne malý alebo obmedzený. Ale stretol som sa s tým, s tým je to pravda. A bolo to v prípade ľudí, ktorí boli veľmi sympatickí. Išlo študentov, ktorí využívali, e, myslím, program Erasmus Mundus a povedali mi, predstav, že si bol som dva mesiace vo Francúzsku, potom by som chcel ísť na dva mesiace do Nemecka a potom napríklad do Španielska a za každým potrebujem nové vízum. A to je pravda, tam vzniká problém a tu treba nájsť riešenie. Bolo by riešením takéto cestovné vízum. Súčasné znenie je však veľmi nezrozumiteľné dokonca aj pre odborníkov. Ale to nechám bokom, môžem to pochopiť, pretože tam odkazujeme na rôzne ustanovenia vízového kódexu, aby to nemuseli opakovať, je tam takýto odkaz ale je tu ten obsahový problém, pretože terminológia je naozaj veľmi vágna. Napríklad kto môže požiadať o takéto vízum. Keď sa pozrieme na túto vec, tak eh, v podstate každý. Umelci alebo ktokoľvek iný, naozaj každý. A pravidla pre prípustnosť eh, sú podobné ako v prípade krátkodobého šengenského víza. Stačí mať pas, fotografiu, vyplniť formulár, zaplatiť poplatok, a udeliť súhlas e, k odobratiu biometrických údajov. A možno poviete si, bude o to, bude o to mať e, e, málo ľudí záujem. Mňa ako konzula nezaujímajú tí, ktorí z toho budú mať prospech. Mňa zaujímajú žiadatelia pretože ja budem musieť e, riešiť e, ich žiadosti. Ja, budem zaujímajú prípady, kedy sa žiada o víza. A keď niekoho odmietnem, tak e, ten človek bude stať ďalšiu prácu, viac práce, než tie víza, ktoré povolím. Budem sa totiž musím zaberať pravdepodobne s odvolaniami, budem musieť reagovať na celý rad otázok. Moja, uh, uh, vlastne, uh, moje orgány sa ma na to budú možno pýtať, budú sa pýtať, prečo som to odmietol a podobne. Takže naozaj budeme musieť venovať pozornosť tejto situácii, čo tieto víza konzulátu prinesú už som povedal, e, že kto chce sa môže obrátiť na konzulát a povedať, e, že okamžite potrebuje takéto cestovné vízum, aby mohol zúčastniť nejakého turné alebo jednoducho iba cestovať z krajiny do krajiny v šengenskom priestore. A je tu naozaj veľký počet potenciálnych žiadateľov. Je tu potom tiež e, samozrejme problém príslušného štátu, a to je teda ten štát prvého vstupu. Predstavme si teda skupinu, ktorá by e, e prišla cez Amsterdam, lebo je tam lacnejšia letenka, ale vlastne chcú spracovať e, do Nemecka, Švajčiarska a tak ďalej. Takže v tom ich prípade to bude holandské, holandský konzulát, ktorý sa bude musieť touto žiadosťou zaoberať. A tejto zložke budú rôzne pracovné povolenia z, inej krajiny. A to je rozpor v texte, pretože tam sa spomína, že ak chce niekto pracovať, musí požiadať o, povolenie pracovať v tej prvej príslušnej krajine, do ktorej vstúpi. Ale keď nechce pracovať tam, ale inde, tak kde má teda požiadať o povolenie k práci? a potom je potrebné predložiť vhodný dôkaz zámeru, účelu jeho cesty. Čo to vlastne je? Vysvetliť úradníkovi konzulátu účel svojej cesty počas 80 dní z 180 e, Mám pocit, že toto je naozaj komplikované a pretože je ťažké tento text vytvoriť, tak sa to vlastne e, dá e, preniesie toto meno e, na plecia úradníkov, na kozla, to nech si už nejako pomôžu. A potom takisto poistenie. Toto tu je tiež veľmi vágne formulované. Príslušníci tretich e, krajín e, by tu tiež mali mať e, takéto e, poistenie, ktoré bolo platné pre tie krajiny, do ktorých chcú cestovať. Potom musíme mať dostatočné finančné prostriedky a stabilnú ekonomickú situáciu. Predložiť výpis z bankového účtu, doklad o príjmoch. V niektorých krajinách to môže fungovať veľmi dobre, ale ubezpečujem vás, že v iných výpis bankového účtu a doklad o príjmoch je niečo, čo si kúpite na ulici. Tu musíte byť naozaj obozretní a všetko sa to má preskúmať do 20 dní, takže ak mám 20 dní na to, aby som určil, či táto osoba skutočne má právo na to, aby pracovala tu a tam, to je naozaj veľmi krátka doba. Potom je tu problém e, umelcov. Ja vám dôverujem. Pani Martens, vaša organizácia je veľmi dôveryhodná, ale nie ste tu iba vy sú tu aj iní. Prečo by som udelil vízum vašim umelcom a nie iným? Ako zabraniť diskriminácii? Aby sme jej zabranili, tak musíme zvážiť prípad akéhokoľvek iného organizátora turné, umeleckého turné, a musíme vychádzať z toho, že aj on môže takúto žiadosť o vízum e, predložiť. Dans l'espace Schengen, puisqu'en fait ça s'applique aux touristes. Alors si a teda udelujeme kvázi právo na pobyt e, v šengenskom priestore. Ak ma niekto pozve na tri mesiace, e, tak potom Môžem zostať eh, kľudne dva roky v šengenskom priestore. Ak niekto má toto právo, tak eh, bude ťažké túto osobu eh, vykázať potom z tohto priestoru. A počas dvoch rokov sa toho môže z bezpečnostného hľadiska udiať naozaj veľa. Takže je naozaj potrebné postupovať veľmi obozretne a najbezpečnejšie riešenia. V kódexe už je možnosť predlženia šengenských víz, ktoré už boli udelené podľa článku 33. Prečo by sme sa nemali radšej pokúsiť umelcov nasmerovať e, skôr e, k tomuto článku? Teda predlžovať si šengenské vízum e, v súlade s existujúcim rámcom Namiesto toho tu vytvárame niečo, čo mi pripadá skutočne e, neproporčné eh, v porovnaní s tým, aká potreba to vystáva. Tá, by sa, tá je nízka, dal by sa vyriešiť inak. Teraz ďakujem Udelujem slovo ďalšiemu rečníkovi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pýtam sa, pán de Jager, či vaše meno nie je náhodou flámskeho pôvodu. Je to možné? Neviem, či ste niekedy v minulosti neboli obhajcom. Pýtam sa. A to je iba také podpichnutie. Nezachádzal by som však tak ďaleko ako vy. Aj keď ste tu spomínali článok 33 a teda ja si kladiem otázku, či to umožňuje takú istú pružnosť, ako by ju umožňoval nový nástroj. Objektívne e, tu pre mňa vystáva celý rad otázok. Som prekvapený rovnako ako vy, že ktokoľvek by mohol predložiť žiadosť o vízum. Myslím, že v tomto ustanovení to nie je príliš presne vymedzené. Má to byť e, teoreticky niečo e, operačné, ale v skutočnosti nie je možné vymedziť osoby, ktoré môžu požiadať o toto vízum. To je zvláštne. A tiež som zaznamenal, e, že dôkaz pre určitý zámer, to je dosť komická formulácia, dôkaz zámeru. Vy máte poskytnúť dôkaz zámeru pobývať v niektorých členských štátoch. Takto sa to spomína vo francúzskom znení, prepačte, ale to ma naozaj vedie k úsmevu. Môžete napríklad doužiť nejakú rezerváciu alebo niečo iné, ale preukázať zámer Nehnevajte sa, ale toto mi prípadne naozaj smiešné. Ospravedlňujem sa. A často je to tu veľmi zložité a už viackrát som položil jednu otázku, na ktorú som nedostal ešte odpoveď. Teoreticky tento nový nástroj by mal umožniť eh, povolenia E, pobývať e, jeden rok e, v šengenskom priestore, dalo by sa to predlžiť na dva roky, ale bolo by to obmedzené na jeden štát, že v jednom štáte iba tri mesiace a tak ďalej. A čo sa potom môže stať? Ak po tých dvoch rokoch tento človek predloží ďalšiu žiadosť o vízum a pritom neopustí šengenský priestor, čo sa stane potom? Tam to nie je upresnené. Počas e, tých dvoch rokov môže požiadať ešte raz o ďalšie vízum. Je to možné? Nie je to tam upresnené, alebo som si to aspoň nevšimol. Pretože hovoríte, že je tu potreba mať povolenie k pobytu na určitú obmedzenú dobu a je teda potreba opustiť šengenský priestor, aby bolo možné požiadať ešte raz o vízum, tak aby potom sa toto vízum vlastne predlžovalo? Poskytnite mi prosím presnú odpoveď, lebo ja som to v texte nenašiel. A uznávam, že teda zamestnanci komisie sú určite inteligentnejší než poslanec Európskeho parlamentu, tak sa vopred ospravedlňujem, ak som to jednoducho dobre nepochopil. Ďakujem teraz, pán Ortov, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja ako spravodajca mám množstvo otázok, pani predsedajúca, ale budem sa snažiť byť eh, rýchly a stručný. Mám otázku na Európsku komisiu. Váš návrh, ako viete, vyvolal rôzne otázniky, eh, otázniky v súvislosti s tým, že koho sa vlastne bude to, to týkať, pretože ten počet tých osôb, ktorí sa to dotýka, je veľmi neistý a aké to bude mať ekonomické prínosy. To nie je celkom jasné. A potom sú tu ďalšie otázky súvisiace s bezpečnosťou. Tu by sme mali požiadať o analýzu či posúdenie vplyvu, pretože nie je možné predložiť nový typ víz len tak, bez toho, aby sme vedeli, aké to bude mať dôsledky. Takže prosím by som o posúdenie vplyvu. A pokiaľ ide o počet tých, ktorí by mohli o takéto vízum žiadať. Vypíšete, že sa to môže týkať aj turistov a ako povedal aj generálny konzul z Francúzska, aj keď teda má belgický pôvod, ten hovorí, že vlastne o toto vízum môže požiadať ho ktokoľvek. Tak um, to môžu byť tým pádom aj milióny ľudí, nie iba stovky. Takže uvažovala o tom komisia, že budú mať e, konzuláty množstvo práce, pričom majú obmedzené finančné prostriedky a tento typ víz vlastne bude predstavať určitú konkurenciu e, k povoleniu pobytu, ktorý e, udelujú členské štáty. Aby som sa chcela spýtať, či ste zažili aj nejaké roky na sociálne systémy, a ďalšia otázka tu je na pani Martens. Môžete upresniť, že aké sú európske e, firmy, ktoré sú schopné poistiť e, turné po Európe, ktoré je dlhšie ako 80 dní. Prosím vás, povedzte nám, ktoré to sú. Povedzte nám aj mena týchto firiem a povedzte tiež mena tých umelcov, ktorí sú takýmto spôsobom zamestnávaní, či už ide o Cirque du Soleil alebo koho. Kto teda môže zamestnávať toľko to umelcov týmto spôsobom? Svetová federácia cirkusov nám predložila určitý dokument, ktorý je pripravený veľmi dobre aj z právneho hľadiska a že takéto veci treba vopred plánovať, zabezpečiť ubytovanie, dopravu a tak ďalej. A teraz otázka je v tom, že či sa to naozaj netýka len veľmi obmedzeného počtu veľkých e, firiem, ktoré dokážu zaručiť sa za týchto svojich e, umelcov. A potom by sme mohli možno, že tie kritéria aj trošku zmierniť. A ak by k tomu došlo, tak potom by vlastne hm, nehrozilo by, že by vznikali rôzne nejaké vedľajšie štruktúry, ktoré by vlastne zviedli len k tomu, eh, aby obchádzali možnosť alebo obchádzali by predpisy, akým spôsobom sa dostať do šengenského priestoru a využili by e, potom týchto prevádzačov, ktorí majú veľkú fantáziu a pre, predstavivosť a obchádzajú e, pravidlá a predpisy. A potom pokiaľ ide o tie výhrady k počtu potenciálnych príjemcov týchto víz, potom zoznam dokladov a všetky tie veci, to predsa nerobia celú túto vec dostatočne bezpečnou. Takže čo si myslíte, že je potrebné urobiť, aby tie konkrétne skupiny, ako napríklad umelci, ktorí robia turné po Európe, alebo športovci, čo by sa mohlo urobiť, aby tieto osoby mohli cestovať v šengenskom priestore ľahšie a dlhšie? aby nemuseli podstupovať neustále tie zložité procedúry. Ja som tu, respektíve hovoril sa tu aj o príklade študentov, ktorí mali určité problémy a mňa by zaujímalo, či si viete predstaviť aj nejaký iný nástroj, ktorý by nebol taký komplikovaný, než e, sú tieto Turing cestovné víza, ktoré navrhla komisia predsedajúca. Ďakujem, teraz dám slovo pán spravodajkyni pani Fajon. Ďakujem pekne. Ja v zásade nemám žiadnu otázku, lebo myslím si, že už tu bolo, alebo padlo množstvo otázok. Ja by som chcela vyjadriť skôr svoj názor. Ja si myslím, že tento návrh tým cestovným vízam je pomerne e, veľkou inováciou a mm, verím, že sa zlepší jeho obsah takým spôsobom, aby sme napokon mohli byť spokojní. Vy ste tiež hovorili o tom, aké je to dôležité napríklad v prípade Erasmus Mundu, študentov, potom v prípade umelcov, e, tu potom keď spomínam napríklad aj amerických e, občanov, ktorí chcú prísť do Európy a byť tu napríklad dlhšie, musíme jednoducho zadefinovať túto kategóriu cestujúcich a musíme uvažiť a zvážiť, ako to urobiť najlepším spôsobom. A možno, že by to mohlo byť v tom návrhu komisie, ktoré by sa mohlo zlepšiť, ale tieto myšlienky by sme sa nemali vzdať. Predsedajúca, ďakujem pekne. Tak e, teraz požiadame o odpovede. Pani Lajs Martins, ďakujem pekne. Vypočula som si tu rôzne otázky. Pokiaľ ide o študentov, na túto otázku zodpovedať nemôžem, lebo ja zastupujem e, sektor profesionálnych umelcov. My máme na starosti alebo pracujeme pre e, ľudí, ktorí sa venujú umeniu a študovali dlhú dobu, aby sa nimi stali. E, je tu množstvo ľudí, ktorí by mohli upla- či, či je tu množstvo ľudí, ktorí by mohli o takéto výzum žiarať. Ja som vám ukázala na slajde závisí to od samotného festivalu a toho produkčného domu, e, čiže to je určitá situácia. Musí umelec žiadať vo svojej domácej krajine o vízum. A teraz hovoríme o tej novej forme, že tu bude zdieľaná zodpovednosť, že tie firmy, spoločnosti, ja poznám celkom dobre tento sektor, čiže tieto firmy, či sú známe, áno, sú a, a, áno, a často majú aj viac e, mesačné turné, nie iba trojmesačné a nie má niekedy zmysel, aby ich posielali sa späť umelci, do, ja neviem, do Japonska alebo do Korei počas tých prestojov a e, Napríklad poznám e, tanečnú skupinu The Kersmark a, a môžem hovoriť za college vokál, ktorý je známym e, hudobným orchestrom. E, E, neviem, volala som Filharmónia a ďalšie firmy a pýtala som sa, ako riešite takéto problémy a väčšina z nich povedali, buď to neriešime my a keď tu sú samotní umelci, ktorí sa majú postarať, alebo povieme im, keď máte vízum, môžete prísť, keď nemáte, nie. Či je to v poriadku pre eh, hudobníkov, pretože tí môžu aj doma jednoducho skúšať, pripravovať sa na to, ale nie je to možné pre tanečníkov napríklad, pretože tí musia naozaj spoločne už skúšať eh, na mieste, priamo v teréne, eh, na javisku, čiže nie každý má takúto možnosť e, obdržať takéto vízum. Tiež často firmy e, podporuje aj ministerstvo kultúry, e, dokonca zostávajú aj financovanie alebo podporu finančnú z Európskej komisie a je tam množstvo kritérií, ktoré treba splniť, aby toto mohli obdržať, čiže naozaj nie je možné vydávať toto hoci komu, ale na báze určitých záruk. Ďalej, ďalšia otázka, ktorú som si poznamenala. E, v prípade, už, či už existuje vízum, nie je tam je tam vákuum v prípade toho celého spektra víz, napríklad Kanadania, Američania, Japonci, Juhokorejčania. uh, oni vlastne, keď sú na, uh, na podnatúrne eh, viac ako 6-7 mesiacov, tak osobitne tie národnosti. národností ja teda žiadam o vízum, vízum pre nich, tu som, všetko im môžem dokázať, ukázať zmluve, zmluvy a všetko. Nie, po 90 dňoch som museli vrátiť naspäť domov. Neviem, aký je už teda ten text eh, po francúzsky, ale po anglicky sa to volá Letter of Intent Čiže akoby zmluva o budúcej zmluve a keď predtým, než pripravujeme e, nejakú zmluvu, tak je tam niekoľko strán takého, takej predzmluvy, e, kde sú všetky možné rôzne podmienky uvedené ehm, a aké sú podmienky predaja, aké tie tiež môžeme poskytnúť, takisto aké, ako náhle teda divadlo s tým súhlasí a teda to je tá zmluva o budúcej zmluve, že my s vami počítame, budete zahrnutí do celého turné a potom, budem, potom vypracujeme kontrakt, ten, ten kontrakt už potom má oveľa viac strán, ale tá zmluva o budúcej zmluve je dosť známa v našom sektore. Ďalšia vec, posledná vec. Ďalej sú tu otázky súvisiace požiadavky, teda e, výpisy z bankových účtov, e, či sú pokrytí e, sociálnym zabezpečením, už tu sú odborníci, či umelci, sú za to platení. A tanečná spoločnosť má právnu subjektivitu, poskytuje im odmenu za prácu, je to na báze um, na páze dohôd, ktoré existujú v tomto sektore a tiež dostávajú jednoducho majú zmluvu a my máme povinnosť e, požiadať od umelca, aby mal bankový účet, aby sme mu mohli odmenu vyplatiť na jeho účet ale toto všetko, aby mm, sociálne zabezpečenie a podobne, to závisí od danej e, spoločnosti a či, sú, či majú možnosť na sociálne zabezpečenie, nuž v zásade e, nemajú možnosť využívať e, dôchodky, podporu nezamestnanosti a podobne. Myslím si, že to nie je ani nejaký až taký veľký záujem či veľký problém a myslím, že to boli asi vlastne všetky otázky. Predsedajúca, ďakujem pekne. Pán Michel de Jager, máte slovo. D'accord, merci. Alors, il est vrai que les personnes qui sont recrutées par... Ďakujem pekne, ale je pravda, že tie osoby, ktoré e, pracujú pre organizácie, Eh, určite tí sú spolahliví a určite o tom nepochybuje nikto, ale to nie sú len tí, ktorí budú žiadať o toto výzdum, čiže to nebudú iba umelci. Eh, musíme uvažovať aj o tých potenciálnych eh, žiadateľoch. Čiže ak by on toto žiadali len ľudia v dobrej viere, tak určite nebude, nebude s týmito výzvami žiaden problém ale problémy môžu prísť eh, v tom, že nám budú ľudia budú predkladať rôzne podklady, z ktorých nebudeme môcť zistiť, že či sú platné a budeme musieť tieto veci preverovať a to bude trvať dlhší čas. A e, áno, e, nejde o tých umelcov, ktorí naozaj sú, umelcami a všetko je v poriadku, ale ide o tých ostatných. Keď som bol generálnym konzulom na pobreží Slonoviny, bolo tam množstvo rôznych skupín umelcov, ktorí prišli za mnou s rôznymi poža- po- pozvánkami z francúzských rôznych organizácií a odkiaľ môžeme my vedieť, že či to naozaj bola seriózna skupina, seriózny e, partner, mohli si takýto dokument kúpiť a povedať, že títo nás zaregistrovali ako tých partnerov v rámci tejto organizácie ale my nemáme žiadne záruky, že aké sú tieto francúzske organizácie, teda aj na tej strane francúzskej. Takže problémom je počet e, potenciálnych žiadateľov. Čiže možno to bude veľké množstvo práce pre konzuláty, keby sme takúto možnosť otvorili. A pán Ortefers mi položil otázku, e, že ako sa dajú veci zlepšiť. Nuž, najlepšie by bolo, keby sme teda e, vlastne sa pozreli na to, aké sú ekonomické výhody, no, pretože toto je niečo, čo vlastne ja tiež e, objavujem alebo skúmam zachodu tak ako na tom komisia pracuje, ale keby sme mali také veľmi konkrétne ustanovenia, ktoré sa týkajú takéhoto konkrétneho prípadu, tak určite by konzulát mal viac textov, s ktorým bude musieť pracovať pre každú kategóriu a bolo by lepšie, keby sme mali len jeden text, lebo keď sa pozriete, koľko rôznych predpisov už máme, tak sa to jednoducho nedá ani prečítať. Takže bolo by dobre, keby to bolo len nejaký doplnok k niečomu, čo už existuje, aby sa nepribúdali ďalšie papiere a ďalšie predpisy. Pozrime sa napríklad na článok 3, keď niekomu predložíme vízum, tak administratívny orgán, ktorý to má na starosti, toto predloženie, má záznam z predchádzajúcich troch mesiacov a mohol rozhodnúť, že do akej miery si myslia, že tá organizácia, ktorá týchto pozýva, je e, spolahlivá a aké záruky poskytuje. Ale ja si myslím, že teraz vytvoriť úplne nové vízum pre zatiaľ neurčené množstvo potenciálnych žiadateľov určite potenciálne vytvorí množstvo novej práce pre konzuláty a konzulov, určite to povedie väčšiemu množstvu práce. A e, zvyčajne na konzulátoch nemajú veľmi veľa pracovníkov a viem, čo to znamená pracovať s nízkym počtom pracovníkov. A keď budeme musieť riešiť tieto cestovné víza, tak nebudeme môcť riešiť iné veci. Um, ale také veci ako ľudia, ktorí budú žiadať okamžité stretnutie, keď idete k lek- k zubárovi a vy tam prídete ako naliehavý prípad, tak potom niekto iný nemôže byť e, ošetrený. Čiže my tu máme vízový kódex a možno by sme mali využiť našu kreativitu, aby sme mohli vidieť, že čo môžeme upraviť eh, tak, aby sme v určitej kategórie spolahlivých ľudí mohli eh, uprednostniť, pretože ja si myslím, že tu existuje určité právny vákuum, ktoré treba eh, vyplniť. Predsedajúca, dobre, teraz dáme priestor Európskej komisii, pani Jolanda Gajego Casilla. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, bolo to množstvo otázok. Začala by som tým, že či naozaj je tu potrebné takéto vízum. Áno, je, pretože je to právna medzera a určite to so sebou nesie určité ťažkosti. Nejde o tých e, o tie osoby z tretich krajín, ktoré majú legitímne záujem e, cestovať po Európe a sú to aj, je to s tým spojená aj určitá sociálno-ekonomická strata, čiže mali by sme nájsť eh, riešenie tejto témy a Viem, že niektoré členské štáty to robia tak, že udelia eh, krátkodobé vízum, potom to, ale keď to nebude v súlade s tým 180-dňovým pobytom v rámci Schengenu a s také víza, ktoré sú ešte, neviem, z 50. Eh, rokov, eh, tí, také eh, obyvateľia ako napríklad z Nového Zelandu, tí môžu zostať napríklad 4 roky v šengenskom priestore. Je to v súlade so šengenským priestorom? Aké sú teda praktické e, problémy? Napríklad, keď e, napríklad táto osoba odchádza, oni keď nepoznajú takúto dohodu, že existuje a oni to odhália a zistia, že teda tento osoba tu zotrvala dlhšie, než mala povolenie. A také, takéto veci aj vznikajú. Takže si myslíme, že je to dobrý návrh. My sme otvorení, pravda, e, diskutovať e, detaily a keďže to, pokiaľ ide o to, čo ste spomínali, že sa to veľmi komplikovane číta, že je to zložité súhlasie a nie sme e, uzavretí voči vašim pripomienkam a iste je tam rôzne, rôzne veľa odvolávok na rôzne iné legislatívy, to je pravda a pokiaľ ide o záťaž práce na konzulátoch, nie je tam oveľa viac ustanovení, ktoré budú iné než tie, čo majú doteraz. Čiže osoba, ktorá rieši eh, už víza, v podstate len podstúpi nejaké malé školenie a nebude to také komplikované pre, tú oso- pre toho pracovníka. A určite také eh, ne, nemalo by to teda predstavovať množstvo, extrémne množstvo práce, pretože počty žiadateľov budú zrejme v nízke a už e, tie predpisy, ktoré sú platnosti, tie platia aj tak. A každý vlastne bude môcť, e, to, čo ste hovorili, že či každý dostane toto výzum, nie, nie každý, len, len tí, ktorí budú splňať príslušné podmienky. To znamená, že sa to musí riešiť otázka E, požiadavky dokázať peniaze na živobytie na jeden rok. To je už samo o sebe veľmi ťažké dôkaz na to, že môže byť 90 dní. V Schengen vo vízovom kódexe máme dôkaz, že je tu úmysel vrátiť sa do krajiny pôvodu, takže konzulát vyhodnocuje tento úmysel návratu. Takže vždy je tu takéto posúdenie ak tieto ďalšie podmienky nie sú splnené a pre tento typ víz, ako som povedala, sú prísnejšie než pri krátkodobých vízach, tak to vízum sa jednoducho odmietne. Nie je tu povinnosť vydať takéto vízum len tým, ktorí splňajú takéto podmienky. Prečo sa to neobmedzí na určité skupiny? Na začiatku, keď sme pripravovali návrh, tak sme vždy použili tento príklad, že tam budú sťažnosti umelcov a podobne. Takže je veľmi pravdepodobné, že tento návrh pomôže najviac týmto osobám, ale ak existujú individuálni cestujúci a sú takéto príklady ľudí, ktorí chcú prísť na viac ako 90 dní do Schengenu, pretože nepredstavujú nejaké bezpečnostné riziko, alebo sú Japonci alebo Američania a prečo by sme nemali nájsť riešenie aj pre takéto osoby? Môžeme mať predsa aj osoby, ktoré majú legitímny záujem a potrebu cestovať. Preto sme nevideli e, ako vhodné zúžiť túto možnosť na niektoré vybrané skupiny. My sme sa rozhodli ísť cestou požiadavie, ktoré musí každý splniť na to, aby dostal takéto vízum. Myslím, že som už povedala na všetky otázky. Pokiaľ ide o konzulát, je tam veľa odkazov na vízový kódex. Mnohé z tých ustanovení budú platiť. Článok e, 33 podľa mňa e, je dobre formulovaný, nemyslím si, že by riešil takéto kategórie, ja neviem, ako tam bola tá vyššia moc a podobne. Potom otázka pána Depre pre prípad po dvoch rokoch, že musia odísť tí, ktorí e, podliehajú vízovej požiadavke zo Schengenu a musia požiadať o vízu mimo Schengenu Áno, musia odísť a potom môžu požiadať, ale najprv musia opustiť šengenský priestor. Ale radi sa pozrieme na to, ako to formulovať. To je odkaz na vízový kódex. Ale myslím si, že keď zlúčime tieto dva návrhy, tak to bude jasnejšie. Toľko som chcela povedať. Ďakujem. Half a minute. Just a small... Mám len malú krátku otázku Takže, ak som správne rozumel, tak vízový kodex bude ďalej platiť vrádanie lehôd pre spracovanie žiadosti. Takže ak niekto bol rok a sa to predlžilo o rok, potom musí odísť na dva týždne a znovu požiadať, aby bol prijatý Takže to sa potom môže stať e, e, e, systémom trvalého pobytu. Ja nekritizujem, ja chcem len pochopiť ten systém. Ak mám odpovedať, má, sa, má odísť, a potom znovu dokázať, že táto osoba splňa podmienky na to, aby dostal takéto e, taký Turín vízum. A to znamená, že nechce tu bývať, že zostane v členskom štáte maximálne 90 dní a tak ďalej. Dobre, všetko je jasné. A teraz chcem požiadať pani Mojra Roza, keby ste sa vyjadrili na, za radu, za lotišské predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne. Ďakujem vám za vašu diskusiu, za vaše vyjadrenia. A dovolte, aby som vás stručne informovala o tom, ako ďaleko sme sa dostali v diskusii k tomuto návrhu komisie na Turing víza okružné vízum. Je to inovatívne riešenie, ktoré by malo byť jednoduché, aby zrušilo túto právnu medzeru E, ktorá existuje medzi jednotlivými vízami, či sú to teda tie krátkodobé víza alebo e, viacnásobné víza na druhej strane a potom tieto táto otázka pobytu v šengenskom priestore, ktorý by trval dlhšie, návrh komisie prišiel v apríli 2014 a súčasne s návrhom na nové znenie vízového kódexu a chcem vás informovať o tom, že počiatočné diskusie k tomuto návrhu, rovnako ako k novému zneniu vízového kodexu, začali v apríli 2014 počas gréckého predsedníctva Lotyšské predsedníctvo pokračovalo v práci predchádzajúcich predsedníctiev a a počas nášho predsedníctva sme návrh preberali trikrát. Pracovali sme metodou člán, čítania článku po článku a posledné rokovanie počas Lotyšského predsedníctva sa uskutočnilo pred niekoľkými dňami a toto čítanie článku po článku sme skončili, ukončili sme túto prácu. Návrh takéhoto okružného víza je úzko prepojený s novým znením vízového kodexu, pretože viaceré normy sú prevzaté z tohto kódexu a toto prepojenie zohľadnila rada pri svojej práci. A na záver by som chcela zdôrazniť, že cieľom lotišského predsedníctva bolo návrh komisie posunúť vpred a toto prvotné spracovanie sme úspešne skončili. Tak ako aj nový návrh komisie pre nový vízový kódex, prácu v jej súčasnej etape odovzdáme nadchádzajúcemu luxemburskému predsedníctvu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. A na záver dám slovo spravodajcovi, pánovi Brisovi Ortofovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Dnes popoludní sme si vypočuli rôznych prispievateľov do diskusie ktorí chceli zavedenie takéhoto cestovného víza. A potom tu bol aj jeden rečník, ktorý vystúpil na základe svojej skúsenosti z praxe a upozornil na niektoré obmedzenia a možné problémy tohto nástroja. Ja chápem, na čo naráža a samozrejme umelci počas európskych turné, ale potom sú to aj také obavy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a tie nezmizli, podľa toho, čo som počul. Nebolo by vhodné, keby sme tu otvárali nejaké dvierka bez toho, aby sme vedeli, čo je za nimi. Počul som dnes odpoveď komisie, ktorá sa vyjadrovala o tom, ako vytvoriť nepriestrelný systém, ale môžeme byť naozaj spokojní s nedokonalým systémom v čase, keď teroristické hrozby sú obrovské. Môžeme si dovoliť vystaviť našich občanov ďalším hrozbám? Každý občan tretieho štátu, tretej krajiny, ktorý by sa označil za turistu, by mohol požiadať o cestovné vízum, ak splní určité kritéria v návrhu. A to sú kritéria, ako vidíme, ktoré sa dajú zneužiť a neišlo by o 120 tisíc osôb, ako hovorila komisia. Mohli by to byť milióny a milióny ľudí. Takže niekoľko slov k misii, ktorú sme mali v apríli v Istambule a to objasňuje, ako sa udelujú víza. Je to naozaj realita z praxe, z terénu. Cestovali sme do Istanbulu, navštívili sme francúzsky, nemecký a španielský konzulát, aj zástupcov pracoviska šengenského priestoru, aj ďalšie osoby. A v prvej časti našich stretnutí sme hovorili s ľuďmi veľmi, pracovníkmi veľmi otvorene, konštruktívne a oni nám povedali veci, na ktoré si treba vypočuť a zvážiť, Poprvé sú to problémy tých, ktorí nedodržujú tých 80 dní, 90 dní a tých je veľa. Potom je veľmi ťažké e, e, s týmto sa vyrovnať a je našou úlohou vytvoriť nový typ víz, ktoré by ešte uľahčilo a prehobilo toto zneužívanie. Po druhé, počet dokumentov, ktoré sa falšujú, to je samozrejme problém, s ktorým sa stretávajú všetky konzuláty, to sme počuli. Povedal, hovoril o tom aj pán konzul a napríklad na tureckom trhu e, to je až v hodnote 10 tisícok eur a predstavte si, čo by hrozilo menej organizovaných krajinách, krajinách, ktoré sú vystavené konfliktu, nemajú nejaké stabilné inštitúcie. Viete si predstaviť, ako by to tam vyzeralo? To by bolo úplne smiešné veriť týmto dokladom, pretože tie by naozaj neboli e, skutočné, boli by to falzifikáty. Takže si predstavte, že by zamestnanci konzulátu museli skúmať všetky tieto doklady. Ja som si veľmi pozorne vypočul, čo tu zaznelo a myslím si, že si nemôžeme dovoliť vytvoriť vízum, ktoré by v svojej pôsobnosti zahrňovalo všetky osoby úplne neobmedzenie, pretože pojem turista to je veľmi vágny pojem a mohol by sa vykladať rôznym spôsobom, až tak, že by sme to nemali vôbec podporovať. Pokiaľ ide o krátkodobé víza a víza pre pravidelných cestujúcich, potom povolenia k pobytu členskými štátmi, potom sú tu ďalšie veci, ktoré sa povolujú študentom a podobne, tak povedzme si, že všetci títo ľudia by mohli mať toto vízum, cestovné vízum, toto Turing víza, aký by to malo dopad na naše verejné výdavky? Ako som už povedal na úvod, znamenalo by to aj rôzne sociálne nároky a ja si kladiem otázku, či je to naozaj v zájme, záujme a v zmysle politik členských štátov. Ja som presvedčený tým, čo tu zaznelo a opakujem, že je potrebné mať posúdenie vplyvu, ak sa príjme takéto vízum. Aké by to malo dôsledky napríklad na tých, ktorí doteraz nemajú vízum? Asi by sme museli vytvoriť konzuláty, zriadiť konzuláty v krajinách, kde nie sú, potrebovali by sme viac zamestnancov a podobne je potrebné, aby táto analýza sa zamerala aj na potenciálne rizika, bezpečnostné hrozby a ďakujem vám všetkým za to, že podporíte môj e, zámer urobiť takúto dopadovú štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým našim rečníkom, hosťom, poslancom. Ďakujem za vaše príspevky k tejto plodnej a zaujímavej debate. Výbor LIBE bude ďalej pokračovať v práci na tejto problematike a určite e, dospejeme k zadnému koncu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj pomočníkom.